Good afternoon, colleagues. Welcome to our meeting. Príjemné popoludne, kolegovia, srdečne vás všetkých vítam. Najskôr sa pozrieme na program. Ak nie sú k programu žiadne námietky, tak budeme považovať návrh programu týmto sa schválený. Prvý bod nášho programu Ďakujem týmto za odsúhlasenie nášho programu. Prvý bod nášho programu je výmena názorov s komisárom eh, Jurkiem Katajnenom, podpredsedom komisie Chcem vám pripomenúť, že sa musíme eh, podpredsedovi komisie Katenenovi poďakovať za to, že často je k dispozícii, je ochotný prísť eh, na naše schôdze, diskutovať s nami o témach, ktoré sú pre náš výbor mimoriadne eh, dôležité, aj pre komisiu samozrejme. Dnešná výmena názorov sa bude týkať ekodizajnu, pracovného plánu o ekodizajne na roky 2016 až 2019. Je to téma, ktorá je z jednou z politických priorít aj našich, aj priorít komisie. Ešte raz vás srdečne vítame, pán predseda komisie, a bez ďalšieho zdržania vám hneď dávam slovo. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička, vážení poslanci, vážení prítomní, ďakujem opäť za ďalšie pozvanie na schôdzu vášho výboru, aby sme mohli prejednať spolu rôzne témy Tentokrát sa budeme venovať konkrétne téme smernice o ekodizajne, a konkrétne budeme hovoriť o pracovnom pláne. 30. novembra minulého roka komisia prijala pracovný plán o ekodizajne na obdobie rokov 2016 až 2019. Spolu s ostatnými súvisiacimi opatreniami to bolo súčasťou balíka e, čistej energie pre všetkých. Myslím si, že bolo veľmi rozumné zoskupiť tieto návrhy a vložiť ich do širšieho kontextu. Smernica a ekodizajne totiž je zrejme jednou z najnepochopenejších legislatívnych návrhov, ktoré sme prejednávali. Mnohí totiž kritizovali smernicu o ekodizajne tým, že sa zameriava na príliš málo eh, vecí bez toho, aby to malo nejaký konkrétny dopad na dennodenný život, aj keď realita je úplne iná. A preto je podľa mňa vhodné vložiť eh, tento pracovný plán o ekodizajne do širšieho kontextu. Vysvetľuje sa tým totiž, prečo smernica o ekodizajne a tiež opatrenia označovania sú eh, tak dôležité, môže nám totiž pomôcť splniť ciele, ktoré sme si stanovili v otázkach klimatických zmien, tiež energetickej účinnosti mm, v, súvislosti s našou eh, stratégiou na podporu hospodárstva. Celkom iste poznáte túto tému veľmi dobre, nemusím vám ju nejako približovať. Možno len eh, základné pojmy, ako viete. Musíme zohľadňovať aj záujmy spotrebiteľov, aj podnikov v hľadaní možností a príležitostí v kontexte ekodizajnu. Na to, aby sme e, dosiahli úspory energie, musíme e, dať spotrebiteľom možnosť prijať informované rozhodnutia a preto táto smernica o ekodizajne, ale tiež opatrenia o energetickom označovaní zohrávajú kľúčovú úlohu Európskej organizácie na ochranu e, spotrebiteľov, konkrétne ich správy odhadujú, že celkové úspory energie domácnosti budú predstavovať zhruba 450 eur ročne. V dôsledku smerice ekodizajne komisia odhaduje, že e, by to bolo 500 eur ročne. Teda len čo spotrebiteľ bude mať možnosť prijať informované rozhodnutie, bude si môcť vybrať energeticky účinnejšie výrobky, ušetriť im vlastne aj peniaze každý rok. Smernica ekodizajne tiež dáva možnosti podnikateľskému sektoru firmám, pretože vďaka eh, označovaniu výrobkov, eh, vďaka opatreniam ekodizajne tiež vytvoríme vnútorný trh, na ktorom všetky výrobky, či už ide o výrobky vytvorené v Európskej únii alebo v tretich krajinách, budú musieť splňať tie isté kritériá. Podľa reakcií od súkromného sektora, od priemyslu, e, sme nadobili dojem, že opatrenia sú na správnej ceste nielen výrobcovia, výrobkov, ktoré podliehajú pravidlám ekodizajne, ale tiež spotrebitelia týchto výrobkov dokážu usporiť energiu. Teda už e, sa situácia zmenila a už počujeme e, čoraz viac povzbudivých reakcií od e, zástupcov priemyslu v porovnaní s obdobia pred niekoľkými rokmi. ekodizajn je už v platnosti 11 rokov. Máme zhruba 30 povinných nariadení o ekodizajne, ktoré určujú minimálne hraničné hodnoty na energetickú účinnosť alebo maximálne hodnoty eh, hluku, spotreby vody a podobne eh, pre eh, jednotlivé skupiny výrobkov. Zhruba 15 z týchto skupín výrobkov podlieha aj povinnému energetickému označovaniu to je tá dobre známa pyramída, červená až zelená. V dôsledku týchto 30 e, skupín výrobkov dokážeme dosiahnuť úspory celkovo v rovnakej výške, aká je ročná spotreba energie v Taliansku. Teda každoročne, nie iba za jeden rok, ale každý jeden rok e, e, sú naše spotreby energie eh, v Európe nižšie v takej hodnote, eh, ako zodpoveda celkové spotreby energie v Taliansku práve vďaka týmto opatreniam a ekodizajne. Ak by sme eh, to chceli vložiť do ďalšieho kontextu, je to zhruba rovnako ako 1,3 miliardy barelov ropy alebo 130 jadrových elektrární teda naozaj tu ide obrovské dopady. Ako som už povedal v úvode, e, táto smernica kodizajne e, bola cieľom rôznej kritiky, e, síce, že zasahuje do príliš veľkých podrobností, ale v skutočnosti sa každý môže rozhodnúť, nakoľko nechá preniknúť tieto pravidlá. Keď si vezmeme do úvahy, aký dopad má každá jedna rýchlovarná konvica, alebo iný výrobok. E, samozrejme, jednotlivo to nemá veľký dopad, ale keď to zoskupíme, celkové úspory e, môžu byť e, naozaj obrovské. Nová smernica o ekodizajne a s tým súvisiaci pracovný program, ktorý bol schválený koncom minulého roka. Pridal ešte ďalších sedem bodov k zoznamu e, zo smeru ekodizajne. Ide o budovacie kontrolné systémy, ďalej e, elektrické rýchlované kanvice, taktiež e, sušiče na vlasy, výťahy, solárne panely, invertery, taktiež um, chladiace um, nádoby a taktiež um, čističe pod vysokým tlakom. Celkovo vďaka tomu dokážeme, vďaka tomuto rozšírenému zoznamu dokážeme e, ušetriť e, také množstvo energie, ktoré zodpoveda celkovej ročnej spotrebe energie vo Švédsku. Teda k Taliansku si môžeme pridať ešte aj Švédsko. E, celkovo to znamená o 50 tisíc veterných turbín menej, alebo 35 jadrových elektrární menej. Alebo 400 miliónov barelov ropy menej budeme potrebovať doviezť do Európy. Teda to vám zhruba približuje význam tejto smernice o ekodizajne. Odteraz sa zvyšujú všetky rôzne parametre smernice o ekodizajne a tiež e, možnosti využitia recyklovaných materiálov budú podliehať e, podrobnému sledovaniu podľa jednotlivých e, skupín výrobkov, aby sme zavedli do praxe akčné plány o obehovej ekonomike vážna predsedníčka. Toľko teda z mojej strany na úvod. Chcel som len poukázať na to, že smernica o ekodizajne spolu s energetickým označovaním funguje dobre. Môžeme to však ešte využiť v praxi o niečo lepšie, než doposiaľ, ak sa nám podarí e, zapracovať lepšie e, znovu e, použiteľnosť, taktiež aktualizovateľnosť a ďalšie parametre v budúcich rozhodnutiach ktoré sa príjmu v kontexte smernice o ekodizajne. A ešte úplne na záver, a to napokon nemusím nejako zvorazňovať, najmä vám, budeme musieť taktiež zvyšovať informovanosť spotrebiteľov o, o týchto opatreniach. Musíme zvorazňovať, čo sa nám už podarilo dosiahnuť vďaka týmto opatreniam. Vďaka tomu poukážeme na to, aké sú výhody aj integrácie A tiež dôrazníme, že takéto výdobytky dokáže ponúknuť iba integrovaná Európa. Fragmentáciou sa nedostaneme nikam v tomto smere. Nedosiahneme ani úspory a nevyužijeme všetky príležitosti, ktoré sú k dispozícii. Ďakujeme pekne, pán popredseda komisie. Ja by som ich nezareagovala, dovolíte. Mohla by som povedať, že v tomto spočíva jedna z prídených hodnot Európy, keďže sme absolvovali v našom výbore aj rozpravu s expertmi o pridanej hodnote e, konkrétne tejto legislatívy. Je to veľmi aktuálna téma aj v našom výbore. Ešte raz ďakujeme za to, že ste prišli. Ďakujeme za vašu prezentáciu na úvod. Dala by som teraz slovo našim kolegom, ktorí by sa chceli vyjadriť. Začneme pánom Lízem, nech sa páči. Pán Peterle totiž musí e, odísť e, o niečo skôr, tak ja mu dám prednosť. Teraz to vyzerá príliš formálne, možno na budúce pôjdem bez zoznamu. Pán len nech sa páči. E, ďakujeme, ďakujeme Petrovi Lizemu za to, že mi dal prednosť. Chcel by som na úvod povedať, vážny pán popredseda, že ide o najpríjemnejšiu časť môjho dňa dnes na tomto stretnutí. Vypočuli sme si o niečom, čo v praxi funguje, niečo, čomu ľudia rozumejú. To ma naozaj veľmi teší. Som veľmi rád, že už vidíme konkrétne plody tohto úsilia. Ja som veľkým zástancom týchto opatrení. Myslím si, že spustenie tohto projektu, eh, teda, že sme ho vložili do širšieho kontextu, Myslím si, že je to správne rozhodnutie. Musíme totiž zohľadniť eh, celý životný cyklus, cyklus výrobkov. Myslím si, že je to súčasťou eh, celkovo zeleného balíka. Ako som už spomenul, ľudia tomu eh, ľahko môžu porozumieť, priamo sa môžu presvedčiť o tom, či to v praxi funguje alebo nie. Želám vám veľa úspechov vo vašej práci v tejto oblasti. Vidím, že ste sa k tejto téme postavili správne. Chcel by som vám položiť dve otázky, ak dovolíte. Chcel by som sa opýtať, ako vaši kolegovia vnímajú reguláciu, keď sa hovorí o novinkách, ako sú tieto Často sa hovorí aj o nákladoch, e, že to bude e, veľmi drahé, že bude e, drahé to regulovať v legislatíve. Ako sa teda k tomu stávajú vaši kolegovia? Ako chcete tento projekt presadzovať medzi svojimi kolegami? Myslím, že budete musieť prijať tie správne rozhodnutia. Ďakujeme pekne, pani Dali. Ďakujem za slovo. jimbottaw jipromovi il-qoddim il model ta' negozju u ekonomija. Myslím si, že je dôležité podporovať obehovú ekonomiku. Uvedieme Čínu. Čína zaviedla nové opatrenia, ktoré podporujú eh, všetky aspekty obehovej ekonomiky a to vo viacerých sektoroch. Čína sa usiluje venovať pozornosť, trvalú udržateľnosť produktov. A to je výrazný posun, obzvlášť vo svetle tej skutočnosti, že Čína je dôležitý hráč na producenskej strane. Na e, nedávnej konferencii OSN bolo konštatované, že ak Čína bude presadzovať obehové hospodárstvo, tak sama bude požívať ročné výnosy vyššie 600 miliárd eur. A pokiaľ by sme e, všetci e, v väčšej miere venovali eh, pozornosť obehovému hospodárstvu, tak by sme znižovali negatívne prejavy, ako, sú, ako je znečistenie skleníkovými plynmi, eh, zahlcovanie ciest a tak ďalej. Ja mám otázku týkajúcu sa ekodizajnu a vychádzam eh, z vašich vyjadrení aj z oznámenia komisie. Mohli by ste vysvetliť, aké konkrétne opatrenia zaviesť do života komisia, aby aby ekodesign v väčšej miere podporoval prvky obehového hospodárstva. Po druhé, ako plánuje komisia podporiť spoluprácu členských štátov v oblasti trhového dohľadu aby skutočne sme zabezpečili dôslednejšie uplatňovanie existujúcich smerníc. Pán Gebhardt, chcem vám pripomenúť, že každý má dve minúty. Ďakujem za slovo. Ďakujem, pán komisár, za to, že ste opäť prišli do nášho kruhu. To, čo ste konštatovali ohľadom e, potreby e, pestovať, pozdvihnúť e, povedomie u občanov EÚ, to je chválihodné, ale takisto musíme to, tú osvetu robiť aj medzi E, e, politickými e, lídrami. Hans Zimmermans pardon, v roku 2000 si, si robil posmešky zo smernice upravujúce parametre vysávačov ale odkedy je komisárom a je súčasťou komisie, tak mnohé pochopil. Pochopil e, e, aj to, čo znamená, že ten ekodizajn skutočne môže priniesť energetické úspory. Ne, nebudem uvádzať čísla, vy ste niekoľko čísiel uviedli. E, veľmi často sa zosmiešňuje, zosmiešňuje obrovský prínos tejto smernice a vôbec ekodizajnu, ale fakty nám, nám potvrdzujú opak to, čo sa stalo v prípade pána Timmermansa, by sa malo stať aj s našimi hlavami štátov a tých, tých, eh, tých, ktorí majú na starosti hospodárske otázky. Viete, zdá sa, že e, ako si sa nám nedarí pokročiť vpred, tak ako si vajatame v nejakej technokratickej diskusii na, na strane 9 toho dokumentu, o ktorých ste sa vyzmienili, sa tam hovorí o nejakých psadách nástrojov, O tom som už počula, ale priznávam sa, že vôbec nerozumiem, čo mi hovorí tento text ako si sa, e, sa to nevyjadruje ku, ku konkrétnym, zrozumiteľným veciam. Ak hovoríme e, k, e, o návrhu ohľadom realizácie smernice týkajúce sa televízorov a monitorov, je, e, je pomerne e, rozporúplná e, nálada na strane tých, ktorých sa má týkať tá realizácia. Teda, teda legislatívne vieme, ako veci vyzerajú, ale po tej politickej línii, ako si absentuje odhodlanie to presadiť. Preto sa pýtam, kedy konečne bude takáto sila presadzovať na politickej úrovni. Ďakujem. Pani Oken. Ďakujem za slovo, ďakujem, že ste prišli do našeho kruhu. Neviem, pán eh, eh, Gebrandy, či je správne hovoriť, že my ja si myslím, že komisia bola e, veľmi e, slabá. Táto smernica e, bola nedostatočne pochopená. ve Timmermans aj Juncker, ktorí patria k tej istej politickej skupine, vôbec, vôbec ne, nechápu podstatu Myslím si, že e, tí, ktorí, e, ktorí sa stotožnili s tou smernicou, mali e, hlásať informácie, šíriť osvetu o tejto veci. Skutočne tá smernica ostala nepochopená. Je dôležité sa dostať k tej implementácii tá smernica je veľmi dobrá, je celková koncepcia veľmi dobrá. áno, ide o označovanie, ale ale nie len o označovanie, pretože z toho vyplýva veľa prínosov pre e, e, spotrebiteľov. E, veď všetci spotrebovávajú príliš veľa vody, napríklad pri sprchovaní, a príliš veľa elektrickej energie a tak ďalej. Teda každý jednotlivec môže prispieť svojim podielom k úsporám Myslím si, že e, ten ekodizajn má dosah na život každého z nás, na smartfóny e, e, poukazuje na obrovské prínosy recyklácie a tak ďalej. Boli vyhradené zdroje ekonomické, ľudské na to, aby e, to nabralo reálne kontúry. Dokážete nás uistiť, že konečne e, sa začne niečo diať, že e, bude realistický plán, že, ktorý je zabezpečený zdrojmi a môžeme pristúpiť k uplatňovaniu v praxi. Kto? Madame Dornano. Pani Dornano. Merci, madame, madame la... Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán komisár. Táto prezentácia programu komisie prichádza vo chvíli, keď hovoríme o programovanej zastaranosti. E, trvácnosť výrobku a ich tiež energetická efektívnosť sú úzko prepojené. Revízia mechanizmu e, ekodizajnu a taktiež energetického označovania e, by mala tiež obsahovať aj zmluvné záruky. Tieto iniciatívy sa však nepresadia iba v prípade niektorých kategórií výrobkov. Ehm, preto by sa mali stanoviť jasné kritéria ehm, trvácnosti a tiež dôveryhodnej eh, informácie o energetickej účinnosti. Táto trváno, trvácnosť by sa mali jednoznačne stanoviť eh, taktiež um, by som vám chcela položiť viacero otázok. Komisia, eh, chcem sa opýtať, či bude podporovať opatrenia na podporu spotreby, ktorá by bola v súvislosti s konkrétnymi kritériami tiež, eh, čo sa týka eh, potrieb trvácnosti a tiež um, dohovoru o zbaku, kde sa hovorí o masovej produkcii, či sa k tomu zaviažu členské štáty Európskej únie a ďalej um, ekologické formy výroby, v, ktoré sú v rozpore s našimi záväzkami, ako aj príliš veľké plitvanie e, zdrojby. Toto nie je dostatočne systematicky e, obsiahnuté v legislatíve. Ehm, hovoríme napríklad o e, energeticky úsporných žiarivkách, ktoré sú zároveň v istých iných ohľadoch škodlivé životnému prostrediu. Sú to v podstate rozpory, ktoré sú na mnohých miestach v legislatíve. Budú sa vyvíjať nejaké snahy, aby sa to odstránilo? Ďakujem. I have to... Pán komisár, chcete zareagovať? Ja by som rád uviedol ešte jeden fakt, ktorý by mohol byť celkom zaujímavý. Keď sa pozrieme bližšie na energetické úspory, v porovnaní s tou predošlou smernicou o ekodizajne tak takéto úspory e, e, prinesú zníženie skleníkových emisí 340 megatón CO2, čo je taká e, čo je taká úspora porovnateľná so schémou ETS, teda systému obchodovania s emisiami. Čiže vidíte, že E, toto zníženie skleníkových plynov dokáže niečo takého rozsahu ako ETS. Bez tej smernice ekodizajnu by sme e, skutočne nedokázali zaviazať spotrebiteľov e, k zlepšeniu klimatickej situácie a touto smernicou aj tí producenti sú zavezovaní dôslednejšie k úsporám. Pán Petrle sa pýtal na to, ako kolegovia vnímajú túto smernicu. Musím e, pripustiť, že e, boli rozdielne názory, ale o čo viac výsledkov sa potvrdzuje, objavuje, tak o to e, viac a viac podpory získava to aj porozumenie a politické politickú podporu aj e, v, u zástupcov komisie. Pravdou je, že e, trvalo všetko trošku dlhšie, ale e, stalo to za to e, kvôli výsledku, kvôli e, tej politickej podpore, ktorú si to získalo. Všetci chápeme, že ide o proces, ktorý je časovo náročnejší, ale je to proces veľmi dôležitý aj, aj pre účely osvety a propagácie viete, e, časom prichádza, sa zviditeľňujú tie prínosy, tie výsledky a o to ľahšie potom komisia dokáže s týmito výstupmi pracovať smerom na verejnosť. Veď je to čosi e, pochopiteľné, čosi, e, s čím sa každý stotožňuje a určite to nie je smernica, ktorá by zasahovala do uh, hospodárskej súťaže alebo nejako obmedzovalo osobnú slobodu. Ide o, o to, že e, to e, ako si sprehľadňuje e, produkty a takisto ponúka to spotrebiteľom väčšiu mieru informovanosti, ktoré uplatňujú pri výbere, pri svojich spotrebiteľských voľbách. No a ak hovoríme o budúcnosti smernice o ekodizajne. Ako som bol uviedol vo svojom úvodnom slove, e, našim zámerom je ďalej e, rozpracovať tento nástroj, napríklad keď sa e, stanovujú parametre trvácnosti alebo opraviteľnosti musíme postupovať veľmi opatrne, nemôžeme op- uplatniť akýsi paušálny postoj, ale musíme to e, posudzovať od produktu k produktu. Mm, čo tým myslí? Predstavme si, ak si, e, si povieme, e, že mobilné telefóny by mali byť ľahko opraviteľné a e, výrobca, e, výrobcovia telefónov by museli zabezpečiť e, ľahkú, jednoduchú upgradovateľnosť takýchto telefónov. Pokiaľ by bola takáto povinnosť, tak určite by to spotrebitelia uvítali. Teda my sa, my sa zaoberáme jednotlivými produktami nielen z hľadiska energetickej efektívnosti, ale aj z hľadiska zohľadnenia ďalších eh, parametrov, eh, ktoré sú dôležité v koncepcii smernice o ekodizajne. Som presvedčený, že pri mnohých produktoch dokážeme eh, stanoviť akési smerné hodnoty trvácnosti alebo opraviteľnosti No a čo sa týka osvety e, na tej, ktorá dosiahne až najvyššiu politickú úroveň, s tým e, s tou pripomienkou plne súhlasím. E, táto legislatíva bola nepochopená a často až zneuži- zneužívaná nesprávnym smerom a to samozrejme bolo na škodu, na škodu e, dobrému menu, e, e, koncepcie ekodizajnu. A pritom e, ide o čosi, e, čo by malo byť ľahko pochopiteľné, pretože sa to dotýka veci každodenného života. No a ešte záverom. aké, ako, by do, ako dokáže, dokáže komisia motivovať k lepšiemu alebo k lepšiemu ehm, spôsobu spotreby, informovanejšiemu spôsobu spotreby. Ako to dosiahnuť? I spotrebiteľ musí mať čo najviac informácií, aby mohol ehm, vykonávať informované rozhodnutia. Teda chceme zabezpečiť maximum informácií a zároveň chceme zabezpečiť, aby produkty splňali isté kvalitatívne štandardy. Aj to je zakotvené v tejto smernici. A čo sa týka ďalších foriem motivácie, Neviem, čo ďalšie by sa ešte dalo robiť na európskej úrovni. No a akčný plán na tento rok plánujeme zverejniť stratégiu v oblasti umelých hmôt a ďalej e, plánujeme e, uviezť do života takú platformu v tej finančnej oblasti, ten akčný plán. A určite nadobudne konkrétne kortúry priebehu roku. E, posledne, keď sme hovorili na túto tému, to je pred rokom, na pôde tohto výboru, aj dnes zdôrazňujem, že sme stále v tej štartovacej e, formácii, veci sa ale rozbiehajú veľmi sľubne A takisto budeme hovoriť aj e, viac o otázkach odpadu, používania e, vody a budeme samozrejme venovať ďalšiu pozornosť obehovému hospodárstvu. To sú veci, ktoré budú rezonovať aj v akčnom pláne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, hovorí predsednička. Ďalší e, by sa, by sa chceli vyjadriť. Mám už niekoľkých na zozname rečníkov. Kto ďalší? Áno, pani Reed, áno, vy ste sa už predtým hlásili. Okrem pani Reid ešte niekto sa chce pridať. Pán Lise, ste na zozname. Vy ste sa už nahlásili. Aj vy sa chcete. Dobre. Dobre, uzatváram e, rečnícky zoznam. Pani Reed. nech sa páči. To raise the hand earlier. I did please, raise my My colleague saw me. Quickly. Iba stručne. Mám tu otázku na komisára. Bolo zaujímavé, keď ste sa vyjadrili v zmysle, že sa energetická spotreba v Európe každý rok znižuje. znižuje. Myslíte si, že to súvisí aj s uhlíkom, keďže ťažké, ťažký priemysel opúšťa Európu, aby sa presunuli do tretích krajín, do Číny, do Indie? Ďakujem za otázku. Pán Líze. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem vám, pán popredseda. Ďakujem e, za vašu odhodlanosť. E, teda s ekodizajnom pokračujeme, tak toto rozhodla komisia pred niekoľkými mesiacmi. Ja by som ešte chcela vyzvihnúť to, čo ste spomenuli. A často to odpovedá na otázku pani Reid. Práve tento nástroj platí pre všetkých poskytovateľov e, na európskom trhu, teda aj čínsky, korejskí producenti, e, ktorí predávajú na našich trhoch, musia dodržiavať e, tieto pravidlá. A je to v podstate e, protipol úniku uhlíka. Tiež je dôležité, aby tí, ktorí kritizujú Európu, aby zohľadnili isté fakty. Ide tu totiž o presný opak tohto úniku uhlíka. Niektoré výrobky sa stiahli, napríklad sprchovacie hlavice a taktiež hriankovače, mm, ale ja sa chcem opýtať presne, ako funguje tento proces technicky, pretože musíme preto spotrebiteľovi vysvetliť, že má šetriť energiou, ale že ho to nejako neobmedzí. Existujú k tomu pekné príklady v doterajšej legislatíve o elektromotoroch a tiež o stand-by ja som celkom nepochopil, ako sa nám to má podariť teda v praxi v týchto dvoch kategóriách, ktoré som spomenul. Ako teda môžeme odňať spotrebiteľovi obavu z toho, že bude nejako obmedzený, že sa zníži tým jeho komfort. Ako teda presne chcete docieliť tieto úspory a zároveň nezniesiť spotrebiteľa? Tak for det, er også øh, tak til her for at være her. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán komisár, že ste dnes prišli. Veľmi som si rada vypočula, že otvárate e, vaše predstavenie tejto témy návrhom parlamentu v zmysle, ako predlžiť životnosť výrobkov. Je, to má veľkú závažnosť, že ekodizajn v tomto zohrá úlohu. E, veľmi konkrétne ste povedali, že budete vypracovávať e, kritéria špecifické pre každý rezort, čo sa týka trvanlivosti, čo sa týka etikety. Zvažovali ste aj takýto prístup, keď očakávame 10 tisíc hodín životnosť alebo 3 roky životnosť, mohlo by to byť na etikete a potom by spotrebiteľ si mohol vybrať na základe tejto informácie, či si chce kúpiť produkt, pretože bude vedieť, ako dlho mu vydrží tento produkt. Zvážili ste to? Ďakujem pekne. Ďalší rečník. Pán ďakujem pekne, pán komisár, vážny pán popredseda komisie, prepačte, ďakujem vám. Ja by som sa nechcel vyjadrovať k ekodizajnu, k tomu sa už kladlo viacero otázok, ja by som sa vrátil k svojej obľúbenej téme a síce k obhevej ekonomike. Tu nás čakalo dosť veľké prekvapenie, ako oddeliť nariadenie ríču od politiky odpadu. Ja som považovala dôležité sa o to pokúsiť Inak eh, sa môže stať, že jedného dňa odborníci na odpad, teda tí, ktorí budú spracovať odpad, budú zasahovať eh, do eh, výkladu nariadenia ríču. Komisia vypracovala dokument, zatiaľ ešte nie je však celkom zverejnený. Mohli by ste nám k tomu niečo povedať, približiť vašu stratégiu, ale aj um, sa vyjadriť k obsahu, ale aj stratégii zverejňovania. Ďakujem pekne, pani Ajuso. Muchas gracias, señora presidenta. Señor le voy a intervenir en nombre del señor. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Hovorím v mene kolegyne, ktorej let meška. Chcem vám poďakovať za to, že ste prišli na zasadnutie výboru Envy a môžeme hovoriť o ekodizajne vo vašej prítomnosti. Ekodizajn zohráva dôležitú úlohu pri zmene paradigmy výroby v Európe a pri obehovom hospodárstve. Má zásadnú dôležitosť aj ako poukazuje na to vyjadrenie komisie pri úpoč, úsporách a energetických e, šetreniach, klimatických zmenách, redukciách emisí. Zoznam priorit, ktoré má komisia, nás vedú k otázke, balíček k elektrickému, elektrickým motorom. Ako si komisia predstavuje financovanie, subvencovanie elektrických aut v súvislosti s vysokou úrovňou znečistenia v Európe? A čo sa týka hospodárskej podpory a finančného plánu pre občanov, ktorí by tak mohli nahradiť staršie kontaminujúce produkty novšími, čistejšími produktmi. Ďakujeme vám veľmi pekne. Ako ste spomenuli, hovorí pani Piety Kajnen, smernica o ekodizajne má image, má branding a zaoberajú sa ním komisia, národní politici, ministri a niektorí tu z nás v Európskom parlamente. Táto tematika rezonuje musíme sa pozrieť do zrkadla a každý sa rozhodnúť, čo zlepšiť v tejto veci. Chcela by som vám poďakovať za aktivity v mnohých oblastiach e, v súvislosti s obehovým hospodárstvom, ale mám tu aj niekoľko otázok. Táto vec je vám známa, pretože parlament už vyjadril svoje stanovisko. Chceli sme totiž to zmeny, veľké zmeny v smernici o ekodizajne, aby to bolo horizontálne, aby to bolo možné aplikovať na európskom trhu a aby bolo možné udržať trvalo udržateľný obchod. Mohli by ste prosím vysvetliť trošku tieto veci, ako sa pertraktujú v komisii? A moja druhá otázka znie, mohli by ste nám indikovať prosím, ako vyzerá monitorovacia platforma alebo plány, s ktorými by ste mohli prísť a prípadne dať nejaké usmernenie alebo záväzný kritéria ako pri iných podobných smerniciach. Vieme už, aké problémy sú, súvisia s takýmito smernicami. A posledná moja otázka. Mohli by ste nám trošku viac vysvetliť, či by organizácia EFSI sa dala využiť v tomto zmysle? Ďakujem pekne. A pani Hranc Garcia je poslednou, ktorá má slovo. Ďakujem. Vážený pán podpredseda komisie, a ja by som vás chcela privítať, pretože hovoríte o téme, ktorá je dôležitá. Komisár zodpovedný za schopnosť a hospodárskú súťaž. Pred pár týždňami sme práve o tomto hovorili, ako zlepšiť schopnosť v potravinárskom sektore. Ja si myslím, že ste dostali dokumentáciu. Je dôležité, aby sme podporovali taký smer, ktorý bude tvoriť pracovné miesta. Takže je to všetko otvorené, sú tu príležitosti, ale zároveň treba mať dôveru spotrebiteľov. V dobe, v ktorej žijeme, žijeme pod hrozbou útokov teroristov, táto obrana potravín, food defense, sa často prehliada. A keď otvárame nové trhy, musíme vždy myslieť aj na nové pracovné miesta, udržateľné aj v budúcnosti a potom táto obhajoba potravinárskeho priemyslu bude uznávaná aj v USA, aj v Japonsku, čo zlepší stanovisko pozíciu európskych podnikov pri vývoze, pri konkurencie schopnosti. Dúfam, že sa od vás dopočujem dobre správy a že podporíte tento nástroj, ktorý nestojí žiadne peniaze, ale veľmi pomôže potravinárskému priemyslu. Ďakujem. Ďakujem vám. Nech sa páči, pán komisár, máte opäť slovo. Ďakujem pekne. Najprv k konkurencie schopnosti a k e, úniku uhlíka. Ako povedal pán Líze, ekodizajn je proti úniku uhlíka, pretože importo- s importovanými produktmi sa pri ňom zaobchádza rovnako ako s európskymi a posilňuje a zlepšuje konkurencieschopnosť, pretože naša výroba benefituje z produktov, ktoré nie sú priamo určené pre spotrebiteľov, ale sú to skôr business to business produkty, šetrenie energiou, Napríklad, keď sa používajú e, chladničky iného typu, spotreba vlastne klesa a to môže zlepšiť konkurencieschopnosť. Takže smernica o aké dizajne očakávam, že bude viesť e, nebude viesť k úniku uh-, uhlíka práve naopak. Etiketa o trvanlivosti, to je zaujímavý nápad. riešime to, ako by sme mohli zlepšiť existujúcu legislatívu v oblasti trvanlivosti, či to môžeme urobiť na, v tom istom rozsahu, ako napríklad pri etikety, etiketách o označovaní energetickej účinnosti výrobkov. Musíme zabezpečiť, aby sme označili tie správne produkty, aby sme sa neuchýlili iba k čiastkovému riešeniu, kde sa veci môžu zvrtnúť k horšiemu pretože potom priemyselné odvetvie, ktoré nebudú také konkurencieschopné, budú trpieť. Spotrebitelia si môžu zvoliť výrobky podľa trvanlivosti a energetickej efektívnosti a takéto niečo, keď sa v praxi udeje, očakávam, že sa tým zmení trh a posilní obehové hospodárstvo. Čo sa týka e, konverzie lineárnych biznis modelov, aby sa stali obehovejšími, tu to takisto pomôže. Pán Florence sa vyjadril k odpadu. Uh, e, zatiaľ sme ešte vo veľmi raných fázach e, pri právnej norme REACH a chemických produktoch ešte je skoro hovoriť, či sa tu bude uplatňovať e, vysledovateľnosť, recyklovateľnosť. Tu sú problémy pri aplikácii právnej normy Európskej únie o odpade. Boli identifikované štyri záležitosti, ktoré zdržujú tranzíciu k novým produktom. Prvé, nedostatočné informácie o látkach, v produktoch, ktoré budú odpadom, sú prítomnosť substancií v recyklovaných materiáloch, tam môžu byť nejaké častice nevhodné. A tretia neistota je, ako sa materiály môžu eh, správať, keď sa na ne pokúšame uplatňovať právne normy EÚ v oblasti odpadu. Toto je zásadný bod, keď e, sa snažíme nastaviť motivačné nástroje, aby ľudia recyklovali, vytvárať príležitosti na jednotný vnútroeurópsky trh so, s druhotnými odpadovými materiálmi do odpadového hospodárstva, ktorý zatiaľ v Európe neexistuje. Prichádzame s návrhom zaznamite sa s ním tento rok. V tejto fáze nemôžem k nemu povedať viac. Elektrické autá. Aké motivačné nástroje by komisia mohla nastaviť pre priamých spotrebiteľov? Nemôžeme toho toľko urobiť, ale je možné zlepšiť infraštruktúru nabíjacích staníc pre Európu elektrické auta, tam môže aj FC, aj nástroj Spájame Európu, Connecting Europe Facility, pomôcť pri financovaní. A potom sa dostaneme do situácie, kedy nebudeme riešiť, čo je dôležitejšie, či ekológia, či a čo bude prvé, či čo bolo prvé, vajce alebo sliepka? A či sa dá takáto vec posunúť dopredu aj bez subvencovania, je otázka. Elektrická doprava sa takisto riadi princípmi trhu a potreba subvencovať takéto zaujímavé myšlienky je až na druhom mieste. Nedá sa to v praxi priamo ovplyvniť. Ale členským štátom dáme na vedomie, že existujú takéto finančné zdroje. Pani Pietikajnen sa spýtala na FC, na obehové hospodárstvo a na ukazovatele, respektíve indikátory, o ktorých sme už diskutovali predtým niekoľkokrát. Mohli by výrazne zmeniť trh tieto indikátory, keď sa dozvieme, a zistíme, aké spoľahlivé sú tieto konkrétne indikátory pri optimalizácii. Ja som celkom optimistický, nie je to nič zložité, takéto ukazovatele, ale v súčasnosti komisia sa nesústreduje na túto oblasť, v budúcnosti však to bude zásadné. Myslím si, že diskusia medzi výborom a komisiou o potenciáli indikátorov by sa mohla dostať na pretras neskôr. EFSI a obehové hospodárstvo. Musím pripustiť, že zatiaľ sa EFSI nevyužívala v oblasti obehového hospodárstva a jeho investícií až tak veľmi. Neviem presne dôvod. Možno platí zvyčajný dôvod, že firmy vedia, síce, že existuje EFSI, ale nevedia, ako veľmi dokáže odfinancovať nové technológie, nevedia dosť o tejto agentúre jednoducho, ako, ako beží v praxi. Dúfame, že čoskoro bude prijatá e, legislatíva k odpadovému hospodárstvu a potom budeme môcť stanoviť právne záväzné ciele recyklovania aby čoraz menej vecí končilo na skládkach. To môže vytvoriť tlak na nové technológie, nové typy obchodovania a tam by FC už mohla začať byť vnímaná v inom svetle. To sa môže odohrať v budúcnosti. Toľko z mojej strany. Ďakujem. Thank you very much, uh, Vice President, for um, Ďakujem, pán podpredseda komisie, za to, že ste s nami hovorili o ekodizajne. Možno, že sa to ešte tak dobre nechápe, alebo sú tu nedorozumenia v súvislosti s týmto nariadením a dúfajme, že dnes sa nám podarilo trošku veci objasniť. Teším sa na ďalšiu spoluprácu s vami a ďakujem, že ste prišli dnes popoludní. Ďakujem. Okay. Yes. Yes. Yes. Thank you. Thank you. So, uh, dear colleagues, Kolegovia, srdečne vás eh, ešte raz vítam na našej schôdzi. Dostávame sa teraz eh, k oznamom predsedníčky. Neskôr sme e, dali slova pánovi popredsedovi komisie, aj keď pôvodne sme mali začať týmto oznámeniami. neskôr teda niekoľko oznamov, ktoré nám veľmi e, šikovne pripravil náš sekretariát. Chcem sa poďakovať týmto kolegom zo sekretariátu. Takže najskôr vychádzajú z rozhodnutia pléna, aby sa vrátil dokument o obehovej ekonomike späť do výboru e, s cieľom podpory medzi inštitucionálnych rokovaní podľa pravidla 69 rokovacieho poriadku. Rokovací tým tomuto bude predsedať predsednička a bude pozostávať zo so spravodajcov, tým spravodajcov, ako tomu býva zvykom napokon ďalej po druhé. Keďže sa vyskytli isté problémy so stanovovaním lehoty na pozmeňujúce návrhy na 12. hodinu, Ukázalo sa, že stanovovanie presného času na e, lehotu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov, aby sa zaistila prístupnosť e, týchto návrhov. E, nebolo to politické rozhodnutie, v každom prípade v súčasnosti sa to stanovuje na 11. hodinu ešte raz zdôrazňujem, tak ako som urobila aj na schôdzi koordinátorov, ak sa niečo stane naliehavej povahy, isté, že bude možné obrátiť na sekretariát a e, predložiť pozmeňujúci návrh, aj keď e, príde už po 11. hodine stanovený dátum e, ďalej. Čo sa týka intranetu, máme k dispozícii novú časť našej stránky, kde je k dispozícii súbor e, delegovaných a vykonávacích aktov v súvislosti s našimi témami, ktorým sa venujeme, na to, aby sme sa dostali. Samozrejme, e, k tejto pasaži budú potrebné e, pokyny od sekretariátu, ktorý rozošle e-mailom pokyny aj jednotlivým poslancom, aj poradcom politických skupín. Ďalej chcem pripomenúť, že 22. marca o 15. hodine prebehne verejné vypočutie sporu výborom e, pre pardon, 11. apríla o po štvrtej prebehne spoločné vypočutie výboru Júry s výborom Envy o to e, zodpovednosti v oblasti životného prostredia. Chcem vás všetkých vyzvať, aby ste zúčastnili tohto vypočutia 11. apríla, opakujem. Ďalej. Máte vo svojich e, podkladoch správu z misie Mm, na pôdu Európskej agentúry pre životné prostredie. Táto cesta prebehla ešte v novembri minulého roka pod vedením pána Fariu. Ak sa chcete dozvedieť podrobnosti o tejto ceste, nájdete všetky potrebné informácie a správy o ceste e, vo o svojich podkladoch. Ospravedlňujem sa, ale mám ešte e, jedno smutné oznámenie. Významný kolega našho týmu e, zo sekretariatu, pán Amantidis, opustí sekretári výboru Envy. Nie preto, že by sme chceli, aby odišiel, ale je to súčasťou politiky rotácie tu v Európskom parlamente. Po 8 rokoch teda odíde z nášho sekretariátu a odchádza na politické oddelenie. A dúfam, že bude naďalej s nami spolupracovať na štúdiách, Želáme mu týmto veľa úspechov, veľa šťastia a veľmi eh, chceme vyzdvihnúť eh, eh, jeho pomoc v sekretariáte a veľmi nám bude chýbať jeho odborný prístup. Toľko teda oznámy na úvod, viac či menej dôležité oznámy. Máme tlmočenie 21 jazykov k dispozícii. A, naša schôdza sa samozrejme aj vysiela. Okrem toho musíme schváliť zápisnicu zo schôdze z 23. a 24. januára tohto roka. Z dôvodu trvania a prekladania e, týchto zápisníc. E, Trvá si čas, kým sa dostaneme k schváľovaniu zápisníc. E, mohli by sme sa možno pokúsiť skrátiť túto lehotu schváľovania, zverejňovania zápisníc. V každom prípade, v tomto prípade, ak nebudú žiadne námietky do konca našej schôdze k tejto zápisnici, budeme považovať túto zápisnicu za schválenú. A týmto som úplne vyčerpala administratívne oznamy a administratívne úkony na úvod a prechádzame k legislatívnej práci. Najskôr preberieme návrh odporúčania pre druhé čítanie. Ide o správu Glenis Wilmot e, o zdravotníckých pomôckach. E, lehota teda e, časový plán je taký, že zajtra budeme vyberené hlasovať a potom v pléne sa bude o tejto správe hlasovať v apríli na prvej aprílovej polenárke zajtra sa bude hlasovať a potom následne v apríli sa to bude prejednávať na plenárke a aj v prípade odporúčania pre e, druhé čítanie diagnostiky in vitro v prípade zdravotníckých e, pomôcok. Je to správa pána Lízeho. Tu je teda rovnaký časový plán. A to isté platí. a nie, neplatí. E, pre ďalší bod to už neplatí. Na to si budeme musieť počkať o niečo dlhšie, na druhé čítanie. Takže ďalší bod sa týka návrhu odporúčania E, dohovoru s Minamaty v prípade Ortute. Začneme tým, že dáme slovo spravodajcovi. Pán Ek, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Čo k tomu ešte dodať po tom, čo sme v pléne minulý týždeň o tejto správe hlasovali. Teším sa veľmi, že táto správa sa tak rýchlo mohla spracovať, eh, najmä vzhľadom na to, že chceme, aby ratifikácia prebehla čo najrychlejšie, chceme, aby sa táto správa eh, prejednala čo najrychlejšie, aj keď v niektorých bodoch by som bol očakával ambicioznejší prístup, eh, ale predsa len do budúcna, a to je dôležité, v tomto procese dohovoru s Minamaty máme možnosť v budúcnosti prijať veľmi významný krok s cieľom znížiť spotrebu ortute v mnohých oblastiach, a to veľmi významne. Vieme všetci, aká toxická je ortuť, aká jedovatá je ortuť. A preto dúfame, že sa celú vec podarí eh, čo najrychlejšie odsúhlasiť. Na jeseň eh, nás už očakáva prvá nasledská konferencia v Ženeve a dúfame, že tento proces Minamaty všetci, teda všetky členské štáty, e, ktoré podpísali tento dohovor, budú e, ešte väčší e, tlak v budúcnosti vyvíjať a budú trvať na znižovaní míry využitia ortute vo všetkých oblastiach. Samozrejme, Chceme aj, aby priemyselné oblasti, ktoré sú kontaminované ortuťou, aby sa podarilo ich eh, dekontaminovať, aby sa tiež znižovala miera používania amalgámu v eh, zubných výplniach. Eh, dúfame, že sa to teda bude naďalej takýmto slubným smerom vybíjať a budeme to s veľkým napätím pozorne sledovať. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz by som mala dať slovo tieňovým spravodajcom. Za EPP máme tu niekoho, kto by sa chcel vyjadriť? Nevidím tu totiž pána Dantana. Dobre, nevidím tu ani pána Paulučiho za SAD. Chce ho niekto nahradiť? Pýtam sa pani Dali, nech sa páči. Ďakujem. Pán Povlučí sa ospravedlňuje, nemohol prísť, ale e, zaslala svoj príspevok a ja by som vám ho rada priblížila. Je veľmi spokojný, že minulý týždeň v pléne sa podarilo veľkou väčšinou um, odobriť túto dohodu o nariadení o hrtote. Toto onedlho nadobudne účinnosť a tiež um, sa zavedú tým do praxe odporúčania vyplývajúce z dohovoru s Minamaty, kde sú medzinárodne stanovené štandardy znižovania miery ortute, ktoré stanovujú ortuť ako jednu z najviac znečišťujúcich látok uh, pre životné prostredie a ľudské zdravie. A preto musíme neodkladne pristúpiť k ratifikácii samotného dohovoru. Je to potrebné pre Európsku úniu, tak aby sa mohla zúčastniť prvej konferencie e, signatárov tohto dohovoru, ktorá je naplánovaná v týždni 25. septembra tohto roka v Ženeve. A pán Paluči víta návrh spravodajcu, aby parlament odsúhlasil túto ratifikáciu a chceme vzať kolegov, aby za hlasovaní tento postoj podporili. Ďakujem pekne. Zatiaľ e, za ECR nemáme nikoho, ani za ALDE, ani za zelených, zrejme. Dobre. Pán Pedičíny, nech sa páči, za EFDD, aha, tento tiež nie, pani Dornano odišla. Takže otváram diskusiu. Ktokoľvek ďalší, kto by sa chcel vyjadriť tejto téme dohovoru s Minamaty, nech sa páči. Nie, nikto. Tým pádom je nám to všetkým veľmi jasné. Obraciam sa teraz na komisiu. Nech sa páči, máte slovo. Pani predsednička, vážení poslanci výboru ENVY, ďakujeme za láskavé slova. Komisia a víta odporúčania spravodajcu pána Eka a Európsky parlament by mal e, poskytnúť svoj súhlas k ratifikácii dohovoru z Minamaty o ortuti. Európska únia a členské štáty, ak by ratifikovali tento dohovor, e, pri, prispeli by tým k rýchlemu zavedeniu e, týchto pravidel do praxe, čo by malo za následok automaticky výrazné zníženie spotreby ortuti na celom svete. Bolo by to veľkým prínosom pre občanov Európskej únie, keďže 40 až 80 ortute v Európskej únii pochádza z iných regiónov sveta. Na to, aby sa Európska únia podielala s plným hlasovacím právom na prvej konferencii e, účastnických strán, ktorá je naplánovaná na september, táto ratifikácia musí prebehnúť ešte pred 24. júnom. Komisia si uvedomuje, že ne všetky členské štáty uzavrú národný proces ratifikácie dovtedy, ale Európska únia sa nemôže dovoriť e, odkladať túto ratifikáciu na dobude účinnosti tohto dohovoru. Obrovská podpora v pléne minulý týždeň k tejto ratifikácii jasným signálom, že Európska únia je naďalej odhodlaná konať a chce presadzovať e, ekonomiku, ktorá bude bez ortote. To je príkladom pre našich medzinárodných partnerov. Ďakujem. Ďakujeme. Pýtam sa ešte, či sa niekto ďalší chce vyjadriť k tejto téme dohovoru s Minamaty? Nie. Dobre, takže vraciam teraz slovo späť spravodajcovi pánovi Ekovi, nech sa páči. Je to v námietke a GMO Dobre, ja som práve spomenula, že ide o dohovor eh, s Minamaty. Predchádzajúci bod, pán Stajs. Ďakujem, hovorí pán Ek. E, žiaľ, nebolo veľa kolegov, ktorí by sa k tomu chceli vyjadriť. Myslím si, že však môžeme povedať, že všetci sme si v podstate zajedno v tejto správe aj v otázke ratifikácie. Je dôležité, aby Európska únia ratifikovala tento dohovor. Je dôležité, aby e, Európska únia bola v popredí úsilia znižovať e, e, podiel ortuti. Tu z Európy by sme mali vyslať veľmi jasný signál do celého sveta, že politika životného prostredia je pre nás veľmi dôležitá, pretože politika životného prostredia v podstate e, je tiež spoločenskou politikou a musíme to vnímať preto v úzkej súvislosti. Dlžíme to totiž zdraví našich občanov, dlžíme to našej planéte, aj e, zdraviu zvierat, e, ktoré tu s nami žijú. Myslím si, že teraz sme celkovo na správnej ceste. Mňa teší, že v pléne si to získalo takú väčšinovú veľkú podporu a teraz e, je teda pripravená sa pre ďalšie kroky. Uvidíme, ako sa celá situácia vyvinie. Ja verím, že to bude pozitívny vývoj. Ďakujeme, pán Ek. Pani si sa hlási o slovo ešte, nech sa páči. Ďakujem. Chcela by som využiť, vzhľadom na to, že sme odhlasovali tento text eh, konkrétne 17. marca, sme to odsúhlasili v pléne, chcela by som sa opýtať na ratifikáciu dohovoru z Minamaty. Viete, že v súčasnosti Európska únia a 20 členských štátov podpísalo a neratifikovalo tento dohovor z Minamaty ortuti, ktorý bol eh, vyrokovaný pod záštitou programu OSN pre životné prostredie a bol odsúhlasený ešte v oktobri 2013. V súčasnosti 128 krajín podpísalo, iba 38 krajín ratifikovalo tento dohovor, e, okrem iného Čína, Ekvádor, e, Švačiarsko, USA. A preto ratifikácia 50 krajín je ešte potrebná, aby tento dohovor nadobudol účinnosť e, Eh, v priebehu 90 dní, dní po ratifikácii je dôležité uvedomiť si, že prvá konferencia COP je naplánovaná na september tohto roka v Ženeve. Eh, teda žiadame, aby Európa aj členské štáty ratifikovali tento dohovor ešte pred eh, touto lehotou, aby sme vyslali jasný signál celému svetu. Teda Ide tu v podstate o priamy apel na Európu, aby Európska únia ako celok ratifikovala, ako aj krajiny, aby to ratifikovali ešte pred konferenciou COP v Ženeve. Bol by to totiž veľmi jasný signál celému svetu. Ďakujeme. Pán Dantan tiež medzi tým prišiel ako tieňový spravodajca EPP. Nech sa páči, ja vám dávam slovo. Ďakujem, pani predsednička, ospravedlňujem sa, ale mám povinnosti aj v inom výbore, e, kde sa prejednáva tiež správa, ktoré sa venujem. Myslím si, že ratifikácia dohovoru s Minamaty Európskou úniou, ktorý bol podpísaný, tento dohovor ešte v roku 2013, je završením činnosti aj nášho výboru. Keď sa snažíme e, mať negatívne dopady e, ortute. Myslím si, že minulý týždeň sme súhlasili veľmi reálny, ambiciózny text a môžeme e, byť spokojní výsledkami tieto e, snahy zosúľadiť európske pravidlá s programom OSN v súvislosti so znečistením ortuťou. Myslím si, že musíme naďalej ísť príkladom ostatným a čo najrychlejšia ratifikácia by nám umožnila zohrávať E, kľúčovú úlohu pri plečosti konferencie, ktorá prebehne v septembri v Ženeve, teda e, tesne pred dvermi Európskej únie. My sa teda musíme snažiť, aby sme boli rozhodne zastúpení e, jasným hlasom na tejto konferencii. Musíme teda urobiť všetko preto, aby sa ratifikácia podarila a to čo najrychlejšie. Ďakujem. Chce komisia ešte reagovať nejakým spôsobom na tieto vyjadrenia? Viem, že už ste sa vyjadrili, vysvetlili ste svoj postoj. Možno ešte k eh, fázam ratifikácie. Európske kroky boli potrebné, aby členské štáty eh, pristúpili k eh, ratifikácii viacero členských štátov. Už završilo tento proces v súčasnosti eh, prebehlo 38 ratifikácií, ešte teda potrebujeme 12 na to, aby tento dohovor nadobudol účinnosť. Máme isté signály, že 6 krajín je pripravených na čoskorú ratifikáciu a z našich kontaktov s členskými štátmi Máme tiež signály o 6 či 7 členských štátoch, ktoré by tiež mali stihnúť túto ratifikáciu do stanoveného termínu. Teda Veríme, že ratifikácia na úrovni Európskej únie spustí ratifikáciu aj v jednotlivých krajinách, aby e, sa to stihlo v stanovenej lehote a tiež by sa nám tým podarilo v podstate zachrániť e, e, obyvateľov celej planéty pred škodlivými účinkami ortute celkovo. Ďakujem. Ďakujeme. Veľa šťastia v tomto procese. Pán Ek, chcete sa ešte vyjadriť na záver? Nie. Dobre. Ešte raz ďakujeme za vaše vyjadrenia. Týmto sme uzavreli e, bod 7 na programe. No- uh, Ďalej nasleduje téma geneticky modifikovaných organizmov, konkrétne kukurice. Ide o námietku podľa pravidla 106 Máme tu 5 spoluspravodajcov. Najskôr pán Stajs. Dnes sa budeme venovať preskúmaniu návrhu uznesenia. Dávam i hneď slovo pánovi Stajsovi ako spoluspravodajcovi. Nech sa páči. Ehm, met een aantal andere collega's uh, heb ik... Ďakujem za slovo s niekoľkými ďalšími kolegami som predložil námietku k, k otázke schválenia e, tohto dokumentu týkajúce sa GM e, kukuričných produktov. V podstate ide o žiadosť o schválenie toto môže prispieť k rozširovanie, k, k rozširovaniu určitých cho, chorôb. A aby sme sa vrátili do roku 2016, to odporúčanie bolo pozitívne, ladené, ale keď si to starostlivo prečítate, tak zistíte, že tam e, v rámci toho stanoviska EFSA bol prezentovaný, e, prezentované stanovisko menšiny Problém je ten, že e, bol predložený daným subjektom e, tak predbežná žiadosť a potom to bolo rozšírené na 20 ďalších e, podkombinácií. A problém je v tom, že mnohé z týchto 20 podkombinácií neexistujú respektíve sú ešte predmetom prebiehajúcich vedeckých testov. EFSA však konštatovala, že tých 20 eh, podkombinácií eh, sú v poriadku a prebieha, pre, prebiehal konzultačný proces eh, medzi členskými štátmi. Tí, ktorí sa o to zaujímali, mohli zistiť, že sa objavilo sto na, stovky namietok, nedostatok štúdií, nedostatok údajov, nedostatok Eh, potvrdení eh, negatívnych alebo vyvrátení eh, mm, negatívnych dôsledkov rôznych kombinácií. A už vôbec nehovoriac o tom, že nejaké posúdenie dopadov na životné prostredie. Napríklad pán Val konštatoval, že tých 20 podkombinácií k tomu nemajú E, podrobné informácie a e, predmetná firma nebola schopná dodať požadové informácie alebo vysvetliť e, absentujúce informácie v, v, v, v dokumentoch ďalej treba si uvedomiť, že prebieha rozsiahla Eh, dosiahle diskusie ohľadom eh, eh, prítomných chemických látok, ktoré sú neodškriepiteľne prítomné a, sú a mm, prevladajú rozporuplné názory o ich škodlivosti. Ďalej, stály výbor členských štátov sa už zišiel na túto tému a že len, len 10 zo, zo všetkých členských štátov e, podporuje návrh komisia. To e, zastupuje len 38 obyvateľstva EÚ. Z toho titulu ja spolu s ďalšími kolegami sme Mm, predložili túto námietku a e, snažili sme sa popísať situáciu v uznesení, o, sa bude, o ktorom sa bude hlasovať zajtra. Táto uznesenie obsahuje všetky dôležité argumenty a ja apelujem na e, kolegov, aby podporili uznesenie, ktoré koncipovalo 5 poslancov. E, spoluspravodajcovia sú prítomní a ak sú, chcú sa niektorí vyjadriť? spoluspravodajcovia. Nik sa z nich nehlási tieňovi. Spravodajcová pani Ajuso, máte slovo. Ďakujem. V mene EPP e chcem povedať toľko, že ide autorizácia pre modifikácie e, GM e, kukurice a v podstate tu ide o e, krmoviny, respektíve, zlo, respektíve zložky krmoviny. Niektoré produkty využívajú túto GM kukuricu. Potrebujeme vykonávací akt a zdá sa, že komisia išla nad rámec svojho nadra- mandátu. A podľa nášho názoru je to e, zneužitie právomoci. Mm, takže preto sa tým zaoberáme. EPSA e, vykonala e, vyhodnotenie a zdá sa, že stávala len na vyjadrení menšiny a vlastne menšinový názor e, pre, prehlušil väčšinový názor panelu expertov. No a z toho titulu e, nejde o spochybňovanie vedeckého posúdenia a neobstojí to, že ich spochybňujeme len kvôli tomu, že sa nám nepozdávajú. Ak ak ide o glyfosfát, tak v podstate Musíme si uvedomiť, že to nie je e, v kukurici, ale tu jednoducho e, sa e, jedná o, situácia, o situáciu, že sa hovorí o používaní tejto gém kukurice v, v rôznych krmovinách. Teda nejde tu o autorizácie týkajúce sa predmetnej chemickej látky. Ďakujem. Teraz má slovo pani Grosted. Ďakujem pekne. Chcela by som nadviazať na to, čo už spomenula kolegyňa Ayuso. Už mnohokrát sme diskutovali o tejto téme. Ja by som sa teda, ak dovolíte, sústredila a skôr na formu, nie na obsah, pretože k obsahu v podstate nemám čo dodať, okrem toho, čo už spomenula kolegyňa Ayuso. Ja sa totiž to obávam E, toho, že sa tu e, hromadia delegované a vykonávacie akty a e, tiež nemáme vždy možnosť kontrolovať expertov členských štátov. Čo sa týka teda GMO, ide o štandardnú legálnu procedúru podľa vyhodnotenia rizika, ktoré vykonáva agentúra EFSA. Ja považujem za polutovania hodné, že tento postup námietky ide tu o výnimku e, e, číslo 76. Neustále sa musíme zaoberať e, takýmito otázkami, ktoré súvisia s veľmi priamo s hromadením delegovaných a vykonávacích aktov. Myslím si, že tým strácame dôveryhodnosť. Čo sa týka konkrétne tejto témy GMO, máme veľmi stano- presne stanovený rámec regulácie, ktorý komisia dodržiava na základe analýzy rizika našej agentúry EFSA bolo by teda vhodné mm, prestať neustále spochybňovať eh, kvalifikáciu eh, eh, týchto štúdií. Podľa článku 106 táto konkrétna námietka v tomto prípade je len v podstate nástrojom na narušenie tohto procesu. Čo sa týka odseku 2 a tohto pravidla 106, tu sa hovorí, že príslušný výbor môže predložiť parlamentu návrh uznesenia e, e, s tým, že uvedie e, návrh aktu a prekračuje kompetencie výkonu v legislatívnom akte alebo nezodpovedá legislatívu Európskej únie z iných dôvodov. Teda máme tu jasné dva argumenty pre túto námietku. Ak sa teda prekračujú kompetencie, alebo či to nie je v súlade s eh, právom Európskej únie. Ani jedna eh, z týchto um, ani jedno z týchto kritérií nie je splnené v prípade tejto námietky. Myslím si teda, že eh, náš výbor by si mal stanoviť veľmi jasné pravidlá predkladania námietok, tak ako tomu je napokon aj v iných výboroch tu v Európskom parlamente. Myslím si, že by to bolo vhodné pre dobré fungovanie nášho výboru. Thank you very much, uh, Madam Gro- Ďakujem, pani Groset. Ja plne s vami súhlasím. A ja som videla ten vysoký počet a myslím si, že tie námietky podľa pravidie by mali byť v súlade s pravidlami, pretože niekedy je menej viac. A toto je čosi, čo musíme prediskutovať na úrovni e, koordinátorov, takže mali by sme si to medzi sebou, medzi kolegami prediskutovať a e, zaoberať sa tým, ako efektívnejšie nakladať s týmito témami, ktoré sú predmetom e, námietok. Pán, pán, pán Parňo, ďakujem. Ja si myslím v podstate presný opak toho, čo som si tu práve vypočul. Uh, Ehm, myslím si, že e, je to téma, ktorá je mimoriadne politická a to, že Európsky parlament e, so svojimi zvolenými zástupcami e, sa môže vyjadriť takýmto otázkám v rámci tohto postupu námietok, podľa mňa nie len užitočným nástrojom, ale ide tu aj veľmi priamo o ochranu 500 miliónov občanov Európskej únie. Keď sa pozeráme okolo seba, Veľmi často sa zhodneme na tom, že je nám ľúto, aký zlý obraz majú občania Európskej únie. Nuž e, práve e, vďaka tejto našej odvahe e, že dokážeme aj namietať, že nevždy sa podrobujeme záujmom priemyslu. Vďaka tomu sa nám môže podariť, že obraz, ktorý majú naši občania Európskej únie, sa mierne aspoň zlepší a že nebudeme podliehať len nacionalistickým protieurópskym hlasom ktorí majú čoraz väčšiu váhu aj pred e, európskymi voľbami, tak ako tomu bolo aj v roku 2014 napokon. Ale vracia sa teda k téme v mene kolegu Guillaume Balaša, svojho kolegu, ktorý sa chce vyjadriť tejto téme, nemôže však byť prítomný vzhľadom na prezidentskú kampaň vo Francúzsku a požiadal ma, aby som ho zastúpil. Ako viete, kolega Baláš spolu s ostatnými poslancami z viacerých politických skupín um, sa venuje otázkom komitológie a sleduje dodržiavanie záujmov v kontexte eh, GMO. Dneska obsahu ide tu o námietku k eh, výkonnému aktu, ide tu o 20 konkrétnych výrobkov, ide tu o konkrétne druhy kukurice, eh, pri, pri pestovaní ktorých sa používa konkrétny pesticíd, glukozinát a tiež ide o zvýšenie hranice tolerovateľnosti tejto látky už v roku 2011 sa predložila žiadosť e, o povolenie e, e, spustenia na trhu tejto látky BT11, 59, 122 a tak ďalej s veľmi dlhým číselným označením. Musíme si jasne uzrejmiť, o čo nám tu ide v našom výbore pre životné prostredie. Ide tu o zdravie a bezpečnosť potravín. Domnievame sa, že nie je na mieste odsúhlasiť takéto odrody kukurice, eh, pri ktorých eh, ešte neboli k dispozícii dostatočné eh, vedecké štúdie. Ehm, tiež nemáme dostatočné informácie o 20 podkombináciách, ku ktorým môže dôjsť a tiež nie je dostatočné odôvodnenie, ktoré by ehm, oprávňovalo povolenie spustenia na trh týchto odrôd a domnívame sa, že um, takýto krok nezodpoveda miery rizika, ktoré je s tým uh, spojené. Toľko teda vystúpenie v mene svojho kolegu uh, Balasa, ktoré sa chcem predniesť. Ďakujem pekne. Tak. Pán Balas by mal mať viac času, ale fakt je ten, že nie je prítomný. Ďalší dvaja sa hlásia, alebo hlásili do rozpravy. Troch máme na zozname? Troch. Pani Pertikajnen. Ďakujem. E, v podstate narážame na dve rizika v živote. Jednoduché, priamočiare, ktoré sú zjavné a potom rizika, ktoré sú reverzibilné, jak keď sa budem pohybovať pred autom, môže do mňa niekto naraziť a niekto by ma potom mohol aj vyliečiť. Ale tu ide o nereverzibilné riziká sú e, e, mimoriadne e, škodlivé a skutočne Nasim Kaleb, Čierna labuť, to by som vám odporúčala si prečítať. On je uznávaný vedec v prípade jadrovej energetiky GMO a endokrinných disruptoroch. A to je niečo to je, e, problém je v tom, že až po dlhšom čase e, sa vám všetko spočíta. E, potom nestačí lutovať a nemôžete nič vrátiť späť. A v tom kvie hlavný problém. Preto v, medzi, preto v medzinárodných dohovoroch máme tzv. princíp zvýšenej opatrnosti a preto musíme byť veľmi obozretní pri GMO. Okamžite nás nezabije, ale dnes e, e, je so sebou riziká, ktoré dnes nevieme e, úplne zadefinovať, avšak je zrejme už dnes, že majú rizika a myslím si, že keby sme sa stávali k tomu lahostajne, urobíme veľkú chybu. Tu nejde o nejakú technickú agendu, že je toho priveľa či primalo. Ja by som to otočila. E, Zrejme komisia e, prichádza s príliš mnohými e, schváleniami, čo nemožno podporovať. Ďakujem. Máme tu určité pravidlá. Ja netvrdím, že nie je potrebné e, mať takéto postupy, ale treba dodržiavať tom pravidla. Pani Gerling, ďakujem. Ja by som chcela upriaviť eh, pozornosť kolegov v rámci nariadenia o komitológii. EP môže namietať len na základe argumentu, že komisia eh, eh, išla nad ramec svojho mandátu. Isté, máme určité obavy o, o obsah tohto opatrenia, ale žiaľ, v úvodzovkách komisia nešla nad rámec svojho mandátu nič v uznesení ma nepresvedčí o opaku. Vždy sa snažím na to upozorniť a upozorňujem to za každým, keď preberáme naše námietky ku GMO. Viete, prečo e, neustále e, koncipujeme námietky, ak nie sú opodstatnené. I keď uznávam, že EFSA tu vychádzala z minoritného stanoviska, a to je práve E, to kľúčové. A EFSA je naším uznávaným vedeckým orgánom a EFSA má zastupovať e, vlastne e, ten názor a v tomto prípade teda minoritné. No a prostredníctvom spolurozhodovania FC, FC sme pridelili určitý mandát a musíme si uvedomiť, ak ak máme s tým problém, tak je dôležité si uvedomiť, že mohli by sme ohroziť všetko, čo bolo doposiaľ e, schválené. Všetky, všetká legislatíva, všetká regulácia problematiky GMO musí vychádzať z vedeckých podkladov a záverov. Systémy, ktoré platia v EÚ, sú uznávané celosvetovo ako e, príkladné a dôveryhodné. Chcela by som vás varovať o čom hovoriť. Sepa povedala, že, že sú to irreverzibilné dôsledky a dokonca použila slova, že, že ved nás to v konečnom dôsledku môže zabiť. To je veľmi nezodpovedné prehlásenie. Neexistuje žiadne dôkazy, že GM produkty náš môžu zabiť. Jediné riziko a hlavné riziko je politické. Pani Rivasi. Eh. Pani Rivasi. Ja som dosť prekvapená, že spochybňujete e, túto námietku, e, teda námietky celkovo, pretože sú to právomoci európskych poslancov. Ak by sme nemali tieto námietky, v podstate by sme nemohli spochybniť konanie komisie, e, E, e, čo sa týka pestovania GMO. Nebudem to všetko e, spomínať, spomenul to kolega Parňo. A tiež, že agentúra EFSA k tomu zaujala pozitívne stanovisko. Veľmi dobre poznáte um, kritiky, ktoré sa týkajú agentúry EFSA. Uh, ide tam o konflikty záujmov. Nemáme uh, konkrétne štúdie. Uh, glyfozate máme uh, konkrétne žiadosti o 75 štúdiách e, k tomuto pesticídu, ktoré neboli zverejnené. Ako sa môžeme e, vôbec vyjadriť, ak nemáme k dispozícii zverejnené informácie? Ja sa chcem opýtať, na čo je dobré e, poskytovať povolenie k pestovaniu odrody, ktoré je odolná voči glyfosátu, keď vidíme, čo sa práve zverejnilo. Máme dokumenty k odrode Monsanto. Máme totiž e, polospodárov, farmárov, e, ktorí po tom, čo boli diagnostikovaní s rakovinou krvi, e, sa zistila súvislosť s Monsantom. E, isté pasaže tohto dokumentu boli zverejnené a potom e, sa ukázalo, že Monsanto e, zaplatilo odborníkom, konkrétne James Perry, ktorý je autorom viac ako 300 publikácií, spomenul, že glyfozát spôsobuje mutácie. Monsanto teda urobil všetko preto, aby tieto E, vedci zverejnili iné informácie a tento vedec e, sa jasne vyjadril, že nie je ochotný, že je vedec a že nebude e, zverejňovať nesprávne informácie, že sa bude opierovať iba o vedecké fakty. Teda máme tento dokument a to úplne spochybňuje vyhlásenia FC a tiež EKI, pretože tu nejde len o látku, ktorá by narušila fungovanie endokrinného systému, ale tiež ide o karcinogénu látku. Um, Máme tu teda stanovisko agentúry EFSA a my sme vychádzali z tohto stanoviska, ale ja sa dovolím spochybniť jeho pravdivosť. A ešte chcem uvieť, prečo sú tieto námietky potrebné, pretože nie všetky členské štáty sa zhodujú. Keď sa pozrieme na posledné stretnutie expertného výboru, 10 členských štátov chcelo hlasovať za povolenie, ale 13 členských štátov bolo proti. Teda nejde tu len o stanovisko poslancov Európskeho parlamentu, ide tu o pozíciu mnohých členských štátov. Nechceme také e, GMO, ktoré sú e, odolné voči glyfosátu, pretože glyfosát je veľmi pravdepodobne karcinogénny a my ho nechceme. Láskovo dodržiavate vymedzený rečnícky čas, aby sa mohli vyjadriť e, aj ostatní kolegovia. Kto sa ešte zhlási o slovo? Madame Grosset, going for? pani Grosted možno. Ja by som len chcela zareagovať. Je mi ľúto, e, neustále sa tu opakuje táto veľmi diskusia o citlivej téme GMO. Bola by som rada, keby sme sa k tomu stavali rozumne, racionálne. Vďaka GMO sa nám podarilo tiež e, e, vynájsť lieky, ktoré sú nepostradateľné. Nemôžeme teda automaticky odsudovať všetky GMO. To je podľa mňa veľmi vážna chyba ak si uvedomíme, že musíme nakrmiť miliardy a miliardy ľudí na planéte jedného dňa, budeme ešte vďační za to, že budeme mať vôbec GMO organizmy. Ďakujeme ešte niekto ďalší? Nie? Takže sa obraciam na komisiu. Mrs. Chairman, thank you very much. Pani Chairman, ďakujem veľmi pekne, že ste, pani predsedajúca, ďakujeme, že ste dostali dali slovo komisii, vypočuli sme si všetky zaujímavé námety. Dovolte mi veľmi stručne sa vyjadriť k hlavným bodom nášho splnomocnenia. Ja by som si dovolila tvrdiť, že komisia sledovala procedurálne postupy tak, ako to bolo stanovené pre legislatívu v oblasti GMO a EFSA vykonala komplexné posúdenie rizik aj s ohľadom na ľudské zdravie, zdravie zvierat a životné prostredie. Samozrejme, že členské štáty mali právo sa vyjadriť k hodnoteniu rizik a EFSA sa vysporiadala s týmito e, vznesenými námietkami vo svojom stanovisku a vysvetlila svoje stanovisko na stretnutí stáleho výboru. V súlade s týmto nariadením 1821 z roku 2003, ktoré umožňuje používať GMO, EFSA vyhodnotila tieto príspevky a nepredložili sa žiadne nové dôkazy, ktoré by spochybnili pozitívne vyhodnotenie tohto projektu. Takže komisia navrhuje členským štátom splnomocnenie používania týchto GMO. Ja počerkujem, že je to v súlade s cieľmi nariadenia, ktoré je vysoká úroveň ochrany a bezpečia, ochrany ľudského života, zdravia zvierat, životného prostredia a záujmom spotrebiteľov. Rozhodnutie bolo hlaso- hlasovalo sa 27. januára o ňom a ako viete, nebolo žiadne stanovisko či za alebo proti a nie je povinnosťou komisie postupovať ďalej. Čo sa týka konkrétne vedeckého aspektu celej veci F, GMO panel organizácie EFSA využil veľmi definovaný spôsob zhromažďovania dôkazov a všetkých 20 možných podkombinácií kukurice nespôsobujú žiadne zdravotné obavy. To bol záver. A ďalej tu bolo 5 prvkov, ktoré sa využili pri vyhodnocovaní, takisto subkombinácie a toto odpovedá aj na námietku, že sa nepredložil dostatok údajov. Podrobne to EFSA vypočítala, vy, vymenovala a odôvodnila. Prepačte, čo sa týka e, poznámky k pesticídom. Treba pamätať, že, že splnomocnenie na používanie pesticíd princípov sa riadi špecifickou legislatívou o pesticídoch a samozrejme v závislosti o tom, ako táto legislatíva o pesticídoch sa správa ku konkrétnemu pesticídu, tak potom produkt, ktorý sa uvádza na trh, musí rešpektovať maximálnu hladinu reziduí a výsledný produkt produkt musí byť v súlade s hladinou reziduí daného pesticídu, ktorý sa e, v každom produkte nachádza. Táto konkrétna kukurica sa nekultivuje v Európe. Je to kukurica, ktorá je dovažená v rámci potravina krmív a teda musí rešpektovať maximálnu hladinu reziduí, ktoré sú stanovené pre dané pesticídy. Ak takáto hladina reziduí pesticidov sa e, modifikuje v budúcnosti, tak potom aj to bude platiť pre tieto GMO. Takže je veľmi dôležité rozlišovať medzi GMO a pesticidami, čo sa týka legislatívy pre jedno alebo pre druhé. Ale aj v praxi to treba rozlišovať, pretože aj e, GMO musí splňať legislatívu pre zvyšky er, e, pesticidov. Ubezpečujem kolegov, že sa vykonalo všetko, čo bolo treba. Treba počiarknúť, že komisia naozaj, čo sa týka procedurálnych postupov, všetko správne aplikovala a splnila a je veľmi ťažké akceptovať eh, obvinenia z toho, že sme prestúpili nejaké naše právomoci. Nie, určite nie. Urobili sme, čo bolo treba. EFSA sa vyjadrila podrobne k EFSA a komisia má svoje právne povinnosti, keď takéto pozitívne vyhodnotenie dostala. Ďakujem za pozornosť a dúfam, že chápete, prečo toto splnomocnenie používania je v poriadku, pretože vychádza z vedeckých údajov a ďalšie kroky naozaj sú v rámci právneho poriadku. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Budeme o tomto hlasovať zajtra a na prvom zasadnutí v aprílovej plenárke v Štrasburgu Prechádzame teraz na ďalší bod e, na programe. Interesting. Um, another objection. Je to ďalšia námietka, ľudia prichádzajú, musí to byť niečo zaujímavé. Tentokrát je to iná smernica a dostáva hneď slovo pani Görling ako spravodajkyňa. Ďakujem pekne. Táto námietka sa trošku líši od tej predchádzajúcej a to preto, že vychádza z nášho práva namietať a nie len z túžby vyjadriť sa. Je to delegovaný akt. My ako komisia máme povinnosť zvážiť delegovaný akt a máme právo na námietku. Ja namietam proti tomuto delegovanému aktu, lebo si myslím, že má dopad na biofarmaceutický sektor a širší okruh. Všetky chemikálie, ktoré sú v tomto anexe, sú naozaj nebezpečné, hoci sú tu naozaj rozdiely, detaily sa e, líšia. Ide o to, ako sa používajú tieto chemikálie, keď sa používajú vo svojom životnom cykle tak, ako treba, tak dokonca môžu byť prospešné pre zdravie. Sú to detergenty, sú to lieky, niektoré chemikálie reaktivujú, e, deaktivujú vírus, vírusy a odstraňujú bielkovinové nečistoty, Európska agentúra pre lieky a VHO odkazuje na túto látku. Používa sa pri eh, diabete, rakovine, pri vakcínach, pri krvnej plazbe, pri diagnostických lekárskych eh, pomôckach a tento zoznam môže byť ešte dlhší. Myslím si, že je to dôležité, keď zvažujeme túto námietku, kolegyne, kolegovia. Nemyslím si, že komisia môže zaručiť, že takáto látka sa môže používať v sektoroch, ktoré sa zaoberajú e, vedami o, o, život, o živote, o človeku. Myslím si, že analýza, ktorá musí byť špecifická len pre tieto vedecké okruhy, je žiaduca. A keďže nemáme žiadny predpísaný, e, žiadny, žiadnu lehotu maximálnu, ale usmernenia nám ukazujú a skúsenosť tiež, že maximum je 12 rokov. 12 rokov, splnomocnenie povolenie na 12 rokov nezahrňa životný cyklus mnohých týchto produktov pretože niekedy sú až 15-ročné firmy, ktoré používajú Triton X10 vo výrobných procesoch, potrebujú povolenie, ktoré však teraz nepokrie plný životný cyklus ich produktov. To vznáša otázku, aké života schopné sú takto vyrobené produkty. E, kolegyne, kolegovia, e, komisia pristúpila k tejto veci nekonzistentne, dokonca preruš, prekročila pravidlá pretože sa tento produkt nemôže používať pri výrobe lekárskych výrobkov a finálny lekársky produkt, z tohto je vyňatý tento produkt. Z iných výrobkov nie je vyňatý. Mne sa to zdá nelogické a rada by som si vypočula názor komisie k tomu tejto nezrovnalosti. Mám tu ďalšie obavy. Fakt, že komisia požiadala o prístup, ktorý sa zaoberá špecifickými znečisteniami z farmaceutických produktov, Možno by sme tu ani nemali túto debatu, keby sa to udialo. Komisia oddelenie splnomocnila výrobu e, v rámci farma legislatívy. Nie je priamy dôkaz, že tieto úrovne, ktoré sa využívajú v farmaceutickom priemysle, ktoré sa vypúšťajú do životného prostredia, spôsobujú e, nejaké škody. Ak výrobcovia, ktorí používajú tritón, vôbec e, sa k tým nedostaje k ničomu užitočnému, len že sa zbavíme časti európskeho priemyslu, ktorý využíva tento produkt. Myslím si teda, že komisia sa nevysporiadala s týmito dôležitými námietkami a je to disproporčné a naozaj to splňa e, predpoklady na porušenie predpisov. Ďalej tu máme v prílohe 14 ďalšie produkty, polutovania hodné, pretože práve komisia si zvolila takto tieto e, produkty rôzneho typu zhrnúť do, jedného, do jednej prílohy. My si myslíme, že o kofeíne sme debatovali minulý rok a tam tiež bola príloha, kde sa zoradili mnohé rozličné chemikálie nevhodným spôsobom. Čakám na odpoveď komisie a názory kolegov. Ďakujeme veľmi pekne. Obraciam sa teda na poslankyne a poslancov. Želajú si vyjadriť sa pani Grostek. Ďakujem pekne. Ja zastupujem kolegu, ktorý tu nemôže byť. Na to, aby som dokázala kolegom, že nie som proti námietkám, tak um, svojej kolegyne môžem povedať, že táto námietka je podľa mňa naozaj oprávnená, pretože Mám pocit, že ak by sme k prílohe 14 nariadenia ríč, kde sú látky, ktoré sú povolené, aby sme e, do e, tohto zoznamu uviedli aj látku Triton X100. Podľa mňa to bolo nezodpovedné, nesprávne rozhodnutie z voči našim spotrebiteľom. Pani Gerling to veľmi správne vysvetlila. Je to produkt, e, teda tá látka, ktorá sa využíva v, vo výrobe mnohých aj liekov, aj zdravotníckých pomôcok a taktiež um, podlieha schvaľovaniu Európskej agentúry pre liečiva a ak by sme Triton X100 ehm, zaradili na zoznam povolených látok, mohlo by to mať e, zmysel, ak by sa táto látka využila v iných e, priemyselných postupoch, ako napríklad pri farbách pri maľovaní, ale je to veľmi škodlivé pre biotechnológie. Teda aj keď toto rozhodnutie E, nie má priamy vplyv na povolenie tejto látky a ovplyvňuje to e, získanie povolenia alebo pred, e, ktoré je časovo samozrejme obmedzené a týmto skomplikuje postupy v praxi a spôsobí veľkú právnu neistotu podnikom, ktoré sa angažujú vo vede. Musíme si uvedomiť, že cyklus vývoja lieka, lieku alebo zdravotníckej pomôcky je veľmi dlhý a to sa musí zohľadniť aj v procese regulácie a preto je potrebná o to viac istota v stanovení pravidiel eh, aj v prípade schváľovania eh, Triton X, eh, ak by sa upravilo zoznam povolených látok, malo by to priamy vplyv na vývoj liekov iných kategórií, ktoré nie sú spojené so žiadnym rizikom ohrozenia verejného zdravia. Iné výrobky, iné produkty, ktoré sú Ehm, mimoriadne dôležité pre našich pacientov, e, sú tiež na tomto zozname a pritom e, u nich je odôvodnené riziko ohrozenia verejného zdravia. V tomto smere teda môžem podporiť e, ehm, stanovisko pani Görling ehm, a jej vyjadrenie k tejto téme. Pán Poc? Um, yes. Ďakujem, pani predsednička. Hovoríme tu prá- o práve na námietku a či sa do istej skupiny 4, 1, 2, 3, 3 fenol e, má zaradiť do, toho, do tejto prílohy 14 aj táto látka alebo nie. Triton X100 sa používa vo farmaceutických prístrojoch, pomôckach a v chemických odvetviach. E, spomenulo sa to pozitívnym spôsobom zo strany pani Gerling, ale je identifikovaná skupina takýchto látok ako tá, ktorá, keď sa rozkladá, e, môže ohrozovať. Triton X100 sa rozkladá na oktylfenol, ktorý, keď sa rozklada ďalej, nás môže zabiť. Je to toxická látka, má to takisto e, účinky na endokrinný systém a preto bez pochyby by sa využitie Tritonu X100 malo obmedziť, pretože má za následok jeho použitie poškodzovanie životného prostredia. Súvisí to s reguláciou, s nariadením REACH a mal by byť vyňatý z povolenia. Čo sa týka delegovaných aktov, zaradilo sa tu 12 látok v rámci REACH a je to zoznam látok, ktoré by už sa nemali používať jedine, že by vznikla, vzniklo, vznikla žiadosť o to, aby sa povolilo ich používanie. Myslím si, že sa nedá takto zasahovať do procesu e, v rámci nariadenia RIČ, keď sa schváľujú je používanie. Ak táto námietka sa schváli, všetkých 12 látok sa nezaradí na prílohu 14, ktorá je e, so zoznamom znepokojujúcich látok a nariadenie 1907 e, chemickej agentúry z februára e, potom bude bez týchto látok. E, nemyslím si, že treba odporúčať, aby takéto nebezpečné látky sa zaradiovali, len preto, aby keď len preto, že sa zoskupila nejaká jedna veľmi nebezpečná látka do jednej smernice s inými a myslím si, že takto to nemá byť. Thank you very much. Ďakujeme veľmi pekne. Na zozname mám pani Rivasi. Ešte niekto iný by sa chcel vyjadriť k tejto námietke? Eh, <laughs> no- a ak tomu tak nie je, uzatváram tu zoznam a má teraz slovo pani Rivasi. Teraz máte slovo. Ďakujem pekne. Ja v podstate súhlasím s kolegom Podcom, pretože Musíme si uvedomiť, čo spočíva tento problém. Komisia, a v tomto chcem oceniť je prístup, chce zahrnúť 12 látok do e, prílohy 14 naredenia REACH. Ide pritom e, o veľmi znepokojivé látky, ktoré by sa e, mali onedlho zakázať na mm, obrovských trhoch, okrem iného 4 vtaláty. Námietka pani Görling, ak by bola prijatá, znamenalo by to, že 12 látok by nebolo zakázaných a keď sa pozrieme na tieto látky, Robíme to preto, že existuje firma, ktorá sa e, nazýva Ililili, e, ktorá e, predáva na trhu túto konkrétnu látku Triton X. Nede len o Triton X, ide o degradáciu tohto prvku. Degraduje sa totiž na kateroptifenol, ktorý je endokrinným destruktorom a je jednou z 12 látok, ktorých sa priamo týka rozhodnutie komisie zakázať ich. Teda, ak by sme prijali námietku pani Gerling, všetkých týchto 12 látok, e, ktoré sú veľmi znepokojivé, tak už by neboli zakázané. Tvrdíte, že je to e, antivírusový e, prvok, ktorý je dôležitý z hľadiska produkcie liekov, ale ak by to naozaj tak bolo, laboratórium Elili by teda mohlo predávať na, svo, na trhu túto svoju látku Triton a 24 mesiacov majú lehotu na to, aby požiadali o predlženie povolenia. Teda toto laboratórium by si to malo opatriť e, samostatne, túto svoju žiadosť a nemalo by namietať e, k povoleniu 11 ďalších látok, e, ktorých povolenie je nepriateľné. My chceme, aby týchto 12 látok, ktoré sú veľmi znepokojivé, boli eliminované, pretože to má priamy vplyv na zdravie ľudí. A ak jedno laboratórium chce rozvíjať svoju antivírusovú látku, môže požiadať e, o doplnkové povolenie. Ja nevidím, kde je prosím problém. Vy, e, preto aby ste povolili jeden e, výrobok, chcete zabrať eliminácii 12 veľmi znepokojivých rizikových látok. Ja nemôžem podporiť túto vašu námietku. Thank you very much. Uh, now I turn to the Commission. Thank you very, <clears throat> uh, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Chcem zareagovať na argumenty, ktoré tu zazneli z úst pani Gerling v jej návrhu uznesenia. Dovolte mi predovšetkým rýchlo, stručne spomenúť, že tu nehovoríme o delegovanom akte, ale o nariadení, ktoré sa má prijať v príslušnom procese v rámci Lisabonskej zmluvy, ale ešte nebolo prijaté. Na rozdiel od toho, čo povedala pani Gerling, schválenie je naozaj súčasťou týchto látok v prvom alebo druhom kroku, keď sa rozhoduje o tom, kde sa látky zaradia, či napríklad do prílohy 14. Podľa tohto princípu sa správa aj REACH, že keď sa identifikuje látka, ktorá je veľmi znepokojujúca, zaradí sa na prílohu 14 a musí tam sa zaradiť na základe ich, e, jej skutočných vnútorných vlastností, neoddeliteľných a potom komisia sa rozhodne, či e, udelí povolenie alebo odmietne povolenie. Treba demonstrovať, či sú tieto riziká naozaj e, veľmi zlé, alebo či benefity prevažujú rizika pri každej konkrétnej látke. Pani Gerling sa konkrétne pýta, čo si myslí komisia o fakte, že látky, ktoré sú v medicínskych zdravotných výrobkoch, sú povolené, ale Triton X100 sa používa počas výrobe, výroby takýchto medicínskych výrobkoch, ale RIČ, ako ho, ju parlament prijal, sa vzťahuje iba na látky, ktoré sú v zdravotných výrobkoch, ale nie na látky, ktoré sa používajú počas výroby týchto medicínskych výrobkov. Sú tu napríklad rozpušťadla, ktoré sa používajú počas výroby lekárskych produktov a tiež potom na konci nie sú prítomné v záverečnom produkte, ktorý má povolenie na šírenie. A pri takýchto látkach, kde sú tieto nebezpečné rozpušťadlá, kvôli tomu, že v záverečnom produkte nie sú, komisia ich povolila. To ukazuje, že farmaceutický priemysel je schopný zvládať procesy aj to administratívne e, povoľovanie a schvaľovanie. Pani Görlik ďalej spomenula, že tu je jeden ďalší dôležitý prvok a my v komisii súhlasíme a to tých 12 rokov, táto lehota. E, pani Görling poved, sa k nej vyjadrila a je to vlastne istá, istý horný limit, e, komisia z EKA odporúča potom komisii tento postup a je možné povoliť látku na obdobie dlhšie ako 12 rokov. To závisí od dokumentu, ktorý vypracovávajú národné štáty ak kde sa predkladá námet, že by sa mala predlžiť táto lehota, najmä pri medicínskych výrobkoch, produktoch. A už poznáme prípady, kedy takéto dlhšie lehoty sa aplikovali. Rád by som tiež opravil jeden dojem, ktorý tu vznikol a niekoľkokrát sa to zopakovalo. Schválenie nie sú obmedzené na určitý čas sú schválené a potom sa toto povolenie overuje a kontroluje e, niekoľkokrát, či ešte bude platiť alebo nie. Ale časovo ako také toto povolenie obmedzené nie je. Ďalší argument, ktorý tu zaznel, že tu je neistota, nedostatok e, toho, čo sa e, môže pre, odhadnúť, čo sa bude diať s touto látkou. A ako spomenula pani Grosted, treba povedať, že všetky časti podliehajú splnomocneniu a povoleniu Komisia naozaj vyvinula veľké úsilie, aby zvýšila odhad toho, pravdepodobne z toho, ako sa bude správať látka a celý proces, ktorý môže trvať až 14 rokov, e, bol veľmi transparentný a veľa úsilí sme vložili do EK a do zabezpečení, ubezpečení o tom, kedy budú tieto kontrolné revízne e, opatrenia sa robiť, Takže naozaj robíme opatrenia, aby prediktabilita a istota boli e, výraznejšie. A čo sa týka farmaceutického priemyslu, naozaj niekoľkokrát preukázal, že dokáže riadiť procesy, ktoré používa. Ďalší bod, ktorý spomínala pani Gerling, je, že toto sú veci špecifické pre daný rezort alebo sektor. Je to pravda v čase, keď manažment rizika E, sa riadi optimalizáciou. E, v Nemecku si neboli vedomi takéhoto konkrétneho využitia a v registrácii sa k tomu vyjadrili takýmto spôsobom. Ale v ďalšom procese, kde EKA prioritizovala túto látku a keď sa komisia vyjadrila ešte raz v e, oddelení, oddelenom rokovaní o sociálnom a ekonomickom dopade. Potom jediné argumenty, ktoré priemyselný sektor prezentoval, na ich základe sme uzavrali, že vďaka tomu, že táto látka má toľké mnohé použitia, na ktoré bolo použitie tejto látky schválené, eh, nie je dôvod, aby sa to nevyužilo vo farmaceutickom priemysle. REACH má veľmi obmedzenú možnosť eh, použiť výnimky v konkrétnom sektore a my sme eh, usúdili, že sa nesplnili podmienky na takúto výnimku. V tomto nariadení sa žiada, aby sa zastavila toto, aby sa zastavilo toto nariadenie a opäť sa vykonalo, vykonala analýza rizik. Veľmi pravdepodobne, aj keby sme vykonali analýzu rizik, prídeme k tomu istému záberu, ako ho teraz prezentujem. A ešte jedna posledná poznámka, možno k tomu, čo povedala pani Rivazi. To nie je len jedna firma, ktorá túto látku Triton X používa v zdravotníckých pomockách. Je ich dosť, e, niekoľko týchto firiem, a čo sa týka rozpúšťadiel, ku ktorým som sa vyjadril predtým, zdá sa nám, že je možné aj v tomto prípade úspešne e, dostať schválenie a benefity, ktoré som spomínal, že táto látka prináša pri deaktivizácii vírusov a podobne, treba zobrať naozaj do úvahy a na pri schváľovaní a pri dĺžke období, po, ktor- po ktorom bude toto schválenie revidované. Ďakujem za slovo. Ďakujeme vám. To je záver rozpravy k tejto téme. Budeme hlasovať zajtra a 1. apríla sa to bude riešiť na plenárnom zasadnutí. Tento spis. E, ďalší bod na programe. Máme tu návrh e, z správy. Start, LULUCEF je skratka, o ktorej budeme hovoriť a okamžite dostáva slovo pán spravodajca, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ďakujem, že mám možnosť prezentovať správu, ktorá sa týka CF. To znamená sektor e, e, e, pôdy a lesov, a to v kontexte Parískej dohody. Ako viete, v Paríži, Paríska dohoda má veľmi ambiciozne ciele a to najdôležitejšie je, aby sme predmetné ciele presadili v dotknutých sektoroch a e, v oblasti LULUCF ide e, teda o oblasť lesníctva a kultivácie pôdy. Myslím si, že e, z tohto hľadiska, keďže EÚ je takým priekopníkom v ochrane E, proti klimatickým zmenám, o to viac aj táto téma nám musí ležať na srdci. V správe, ktorú som predložil, e, poukazujeme na veľmi dôležitú úlohu rezortu e, podohospodárstva a liesníctva a e, skutočne sa vzťahujú na, e, tú, na tento rezort veľa očakovaní a stoja pred mnohými výzvami, kvantitatívnymi a kvalitatívnymi. E, a je zrejme aj to, že trvalo udržateľné hospodárenie môže e, priniesť pozitívne výstupy a tento e, e, sektor má obrovský potenciál z hľadiska zachytávania a teda aj uskladňovania CO2. A e, zároveň je to ten sektor, ktorý je prvý na rane z hľadiska negatívnych dopadov, klimatických zmien e, je na to najcitlivejšie. Ak hovoríme o obmedzovaní dopadov CO2, musíme si uvedomiť, že E, e, tuto hovoríme o schopnosti e, vysporiadať s 9% takýchto emisí. No a to, hovorí sa vlastne o, o, o flexibilite LULUCEF a vlastne hovorí sa tu aj o, v, v kontexte tej existujúcej dohody o, o, o určitej schopnosti E, znášať takéto dopady. No a domnievam sa, že e, všetko, tento potenciál by mal byť zohľadnený. E, vieme, že kiotský protokol, ktorý končí v roku 2020, sa zaviazali, že sa uplatní to pravidlo no debit a myslím si, že toto je záväzok, ktorý aj vlastne Eh, odrážam v, tom, mm, v tej svojej správe a je dôležité, aby sa na to nadviazalo aj eh, eh, na to obdobie európskej politiky do oblasti, do, do horizontu 2030 Myslím si, že je dôležité hovoriť o trvalo, trvalo udržateľnom lesnom hospodárení, hovoriť aj o zachytávaní a uskladňovaní CO2, teda problematika sekvestrácia musíme teda primereným spôsobom využívať potenciál, ktoré majú naše lesy a e, e, v tomto dosiahneme úspechy len, ak budeme spolupracovať e, všetky členské štáty musíme, mať, musíme si uvedomiť, že klimatické zmeny majú obrovský dopad na hospodársky rast a vôbec na potenciál mm, sektora lesov, ak hovoríme o pozmenujúcich návrhoch. Predovšetkým ide o, o, o, to, o tom, ako bude referenčná hodnota kalkulovaná a aký bude mať aj časový rámec. Ja som uh, ja som eh, navrhol 2000 až 2012. Eh, eh, komisia navrhla skorší, skorší dátum a e, myslím si, že ten môj návrh je odargumentovateľný, pretože koreluje e, s tým obdobím, ktorým sa zaoberá aj Kyotský protokol. A v prípade tejto referenčnej, tohto, tejto referenčnej hodnoty pre lesníctvo mali by sme uvažovať aj o trojstupňovom modeli a úloha komisie zjednodušene povedané e, bude trošku trošku oslabená, pretože bude sa musieť komisia e, dospieť k úplnej dohode s členskými štátmi, ak by sa mal presadiť, presadiť nejaká požiadavka. Druhá téma, ak hovoríme o lesnom hospodárstve, e, tu je ten strop 3,5 v podstate to je vlastne objem tých dobropisov, tých kreditov, o ktorých, o ktor- s ktorými možno rátať. Pre mnohé členské štáty sa to javilo byť ako obmedzujúce pre flexibilitu. Preto navrhujem dvojnásobok aby takým krajinám ako um, Švédsko predovšetkým a niekoľké ďalšie to ponúklu tú flexibilitu, ktorú dokážu zvládnuť. Ak hovoríme o, o, o vlastne e, tej tretej e, téme, A čo sa týka zalesňovania, e, tak tam tiež trošku e, som mm, e, podvihol tie očakávania. Podľa môjho názoru EÚ by nemalo mm, byť pozadu, mali by sme byť skutočne medzi tými ťahuňmi, medzi tými poprednými hráčmi, hráčmi takže mm, chcem sa poďakovať za doterajšiu spoluprácu a za, teším sa na ďalšiu spoluprácu s ITRE, DV, Agri. No a e, verím, že budeme schopní zohľadniť požiadavky zo všetkých týchto výberov. Ďakujem, pán Lins. A teraz tieňoví spravodajcovia. A koľko mám času na vystúpenie? Máte dosť času? Asi by sme nemali podceňovať e, význam význam LULUCF v kontekste e, e, toho arzenálu, arzenálu oblastí a opatrení na boj proti klimatickým zmenám. Domnievam sa, že to, čo vypracoval Norbert Lenz ako spravodajca, je vynikajúci, je, e, je to skutočne dobrý štart. A musím sa vyjadriť veľmi pochválne k tomu, čo sa dialo za SAD máme za to, že chceme, mám, že e, chceme dosiahnuť, dosiahnuť nejaké dobré výstupy. No a čo sa týka tej, tej referenčnej hodnoty komisia e, navrhla e, určitý časový rámec e, spravodajca navrhol iný, ale boli by sme za to, aby sa nešlo nad rámec 2009. Podľa nás komisia to obdobie, ktoré navrhla, je dobré a nesmieme ísť za 2009, lebo 2009 vstúpila do platnosti smernica o obnoviteľných energiách. Preto sa nám zdá, že nemali by sme ísť ďalej z hľadiska referenčných období ako rok 2009 a 2009 uzatvára vlastne to účtovné obdobie. Vtedy vstúpila do e, účinnosti e, smernica obnoviteľných energetických zdrojoch. Teda v tom máme určitú výhradu. Chceli by sme v legislatíve LULU CF e, stimulovať tú oblasť dreva materiály tohto typu. To je e, e, vlastne e, špeciálna úprava dreveného produktu uprostred. To má drevenú drť a svojou pevnosťou je to porovnateľné s ocelou. Produkuje sa to v Nemecku, v Rakúsku a v podstate 25-percentný náraz predaja zaznamenali výrobcovia tohto stavebného materiálu len minulý rok a, sme, a legislatíva zameraná na LULUCF má podporovať e, takéto výrobky, ako sú, ktoré využívajú e, vlastne e, E, takéto výrobky e, s laminátovým e, stredom a má to nahradiť výrobky, ktorý, ktorých výroba je veľmi karbonovo náročná, ako je výroba betonu a tak ďalej. No a ďalej je veľmi e, dôležité venovať teda hĺbšiu pozornosť e, e, lesnému hospodárstvu. Hovorí sa tu o tom strope 3,5 Pán Lenz navrhuje až 7 My by sme boli za nižší strop, ten, ktorý uvádza komisia. Aby som sa vrátil k tomu, chceme skutočne zabezpečiť to, aby sa zodpovedne stávalo k týmto požiadavkám. Nech je to 3,5% alebo 7%, nejde tu o e, diktát o, o diktovanie nejakej politiky e, paušálne všetkým členským štátom. Nebudeme diktovať Švedsku, Lotisku alebo Rakúsku alebo inému členskému štátu, že takáto musí byť e, politika. V podstate tu ide o to, aby ten systém e, vedenia účtov bol rovnaký a, a, a, po návšteve Fínska, keď som videl to, to biohospodárstvo, myslím si, že Fínsko môže byť, na hrdé, môže byť hrdé na to, čo robí a čo dosiahlo. E, Sice na, na tom grafe hodnotení sa objavili e, na extrémnom mieste, tak stačí, aby to ozrejmili aby to ozrejmili, prečo sa tak dotkláňajú od, eur, od európskeho priemeru. Vedeť 80 ich povrchu je pokrytý lesom, čiže to do istej miery vysvetľuje, prečo Fínsko sa objavilo v rámci e, tých hodnotení v extrémnej polohe. Má to svoj opodstatnený argument a domnievam sa, že Fínsko a Švedsko dokáže vysvetliť, prečo sa tak vymykajú európskemu e, priemeru. Myslím si, e, že e, nie, nie čoho sa obávať. No a posledná poznámka ja som vlastne predložil pozmejúce návrhy týkajúce sa nariadenia o zdieľaní e, e, úsilia a v podstate i e, malo by byť povenné vedenie účtov pre aj v prípade hospodárenia s mokradinami a miestami, kde je liniska, A, a, a to, je to veľmi dôležité z hľadiska sekvestrácia, sekvestrácie uhlíka e, v podstate v severnom Anglicku v rašeliniskách je viac zachyteného uhlíka než v celom Spojenom kráľovstve, e, e, Francúzsku, Nemecku dokopy. Musíme si uvedomiť, že tieto rašeliniská e, a iné formy mokradí si, si zasluhujú našu ochranu a musíme si uvedomiť, že e, pokiaľ e, realizujeme ťažbu, e, ťažbu v lesoch, tak musíme opäť zalesňovať a predovšetkým musíme sa snažiť o nejaké vyváženie aj z hľadiska percentuálnej ploch rašelín nízk. Ďakujem. Pani Višnievská je ďalším tieňovým spravodajcom, tá nie je, a pani, pán Pika bude eh, hovoriť v jej mene. Eh, kolegyňa eh, pani Višnievská nemohla doraziť na dnešné zasadnutie, ale mm, ja chcem tlmočiť niekoľko jej pripomienok tejto správe o Luce. Úvodom sa chcem poďakovať panu Lensovi za e, ten za svoju správu uberá sa správnym smerom, i keď e, je tam niekoľko aspektov, ktorým treba venovať ďalšiu pozornosť. Prvá poznámka sa e, týka jednotlivých kategórií, ktoré spadajú pod LUCF, teda sú to kategórie, pod hlavičkou mimo e TS a mm, myslím si, že toto si zasluhuje ešte ďalšiu našu prácu. E, dôležité je to referenčné obdobie, vedenie účtov a, a ako je vedené toto účtovníctvo zo strany členských štátov. To sú samozrejme veci, kde majú suverenitu členské štáty. E, a EÚ do toho nezasahuje do e, vlastne rozdelenia e, e, právomoci. Je tu takisto aj ten, ten percentuálny strop. Je tu otázka, či sa má zvýšiť alebo nie. Pokiaľ by sme zostali pri tom percentuálnom strope v návrhu, tak nemusí to nevyhnutne poviesť k lepšiemu alebo vôbec dobrému lesnému hospodárstvu a spochybňujem e, súlad s, e, s zásadami e, Parískej dohody. Toľko za pani Višnevsku. Teraz pán Torvald. Ďakujem. Takže e, ja varujem tlmočníkov, že sa pokúsim hovoriť po nemecky. A, a, a asi tušíte, že ani nemčina, ani angličtina nie sú mojimi materinskými jazykmi. Chcem sa poďakovať kolegovi Lensovi. Skutočne v tejto správe ide o, o, o množstvo technických aspektov. Ak sa teda e, ne, e, nepostupuje opatrne, tak môže to e, dopadnúť ako v perníkovej chalúbke. A Or so-called German part. že sa stratia lese toľko k mojej nemčine, prechádzam do angličtiny, takže e, je dôležité, že je snaha znížiť skleníkové e, emisie vplývajúce na sektor LULUCF, ale v tomto sektore máme veľký problém. Vieme vôbec vyhodnotiť, do akej miery je les schopný zachytávať a, a, a uskladňovať uhlík. No a a e, z mnohých hľadisk LULUCF je vnímaný ako nejaký e, okrajový e, sektor a z toho titulu les veľmi často ťahá za kratší koniec a trpí. Preto potrebujeme väčšiu mieru flexibility aby skutočne tá dosiahla sa vyváženosť a, a podľa názoru e, môjho domovského štátu máme pocit, že Európska únia e, nerobí e, toľko, čo by mohla. Čo sa týka toho 3,5-percentného stropu, Pán Lenz navrhuje 7 Áno, to je jeden z možných spôsobov riešenia problému, ale my sme sa pokúsili zistiť, ako sa e, pôvodní navrhovatelia komisia dopracovali k 3,5 A musím povedať, že nepodarilo sa nám e, e, zistiť, aké, aké dôvody a fakty k tomu viedlo. Jednoducho, bolo to tak povediac vycúcané z prsta. No a ak hovoríme do, o investíciách do ochrany lesa, tak je to, e, e, sú to investície do budúcnosti a v tomto sa zhodujeme s pánom Brennanom a myslím si, že toto by bolo dobre viesť ako e, osobitú kategóriu, pretože má svoje špecifika a zasluje si zvýšenú pozornosť mus, mali by sme v širšej miere presadzovať osvedčené postupy praktiky v lesnom hospodárstve. Mali by sme ich rozšíriť po celej Európe. Eh, myslím si, že Lenz aj Brennan sa zhodnú na tom, ale ja len chcem eh, počiarknúť, že dobré lesné hospodárstvo je na prospech všetkým. Takisto sa nám pozdáva e, to konštatovanie, že otázka lesného hospodárstva je v kompetencii členských štátov, to rozhodne podporujeme, protežujeme. Máme veľký problém s tými referenčnými obdobiami. Ak sa pozrieme do minulosti, ak e, zohľadníme Fínsko, e, tak veľmi sa zlepšila e, situácia v lesnom hospodárstve, napríklad ovplyvnená tým, že sa skokovo zmenil, znížil dopyt po novinovom papieri to bolo v 90. rokoch, potom 2005 a potom 2009. To boli také krízové, to boli také krízové roky a to všetko ovplyvnilo eh, stanovenie toho referenčného obdobia a teda aj referenčnej hodnoty, ktorá z toho vyplýva. Potrebujeme teda predefinovať tieto eh, veci, aby sme aby sme dokázali reflektovať to, čo sa deje v lesoch, ani nie tak, čo sa deje v spoločnosti. Myslím si, že predovšetkým po zasadnutí, nedávnom zasadnutí v Baden-Badene G20 EU e bude tým kľúčovým hráčom a ak sa s tým nepopasujeme, e, tak e, môžeme sa zrazu ocitnúť v područí tweetov e, prezidenta Donalda Trumpa. Ďakujem pekne. Toľko môj príspevok k diskusii. Uh, ja som nie celkom pochopila. Hovorili ste, že, ste, že budete hovoriť po nemecky, potom ste hovorili po anglicky. Bol to nejaký vtip, čo som na začiatku nezachytila? No tak či tak. Svoj čas, svoj čas ste vyčerpali. Pán Flaring? Uh, thank you very much. Uh, Ďakujem veľmi pekne. Prepačte, že som sa oneskoril. Bol som na zasadnutí iného výboru, hovorí pán Flanagan. Z hľadiska poslancov Európskeho parlamentu Tieto myšlienky šírime medzi polnohospodármi v Írsku a veľká väčšina sa zhodne na tom, že treba urobiť e, niečo pre to, aby klimatické zmeny a skleníkové plyny neboli až také škodlivé. Situácia v Írsku, čo sa týka svahov hôr alebo nie celkom využiteľnej pôdy, niekedy sa tomu hovorí zlá pôda. E, tam je tendencia e, vysadiť to stromami a južná časť krajiny sa do toho pustila plnou parou a neviem, či sme tým vyriešili problémy, ale nevýhoda takéhoto zalesňovania, a tu sa točíme v kruhoch o tom, či les je naozaj z uhlíkového hľadiska plus, v plus alebo v mínuse. Keď tam už je les, tak jednoducho sa ľudia odtiaľ vysťahujú. Sú tam hektáre a akre a mile a mile stromov, stromov a stromov a žiadni ľudia tam nie sú. Takže keď sa vydáme touto cestou, tak neviem, či by sme to nemali už celé teraz zastaviť, pretože neviem, o čom to vlastne celé je. Čo sa týka rašelinísk a močarisk, či ich máme začleniť, myslím, že by sme mohli, som za to, ale trošku by som dal pozor, či by to malo byť ponechané na členské štáty. A dôvod je, prvá vec, keď takéto niečo urobíte, väčšina politikov sa postaví na zadné a začnú kričať, nútili nás to urobiť, a jednoducho, keď niekoho nutíte niečo urobiť, neurobi to správnym spôsobom. Myslím si, že by sme mali niečo v tejto veci urobiť a ako to raz analyzovať. Ja som z oblasti, kde počas leta vyrezávame kusy trávnika. Už teraz nerobíme tie pikniky až tak eh, často a potom si prinášame ako palivo domov tieto suché kusy rašeliny a trávy. Je pravda, že tieto e, plochy sú nevyčísliteľnej hodnoty a pritom ľudia si kúria v domovoch e, takouto súšenou rašelinou biohmotou keď im niekto povie, že tú krajinu potom zničia a môžu sa na ňu síce ďalej pozerať, ale už, sa, už nebude využiteľná, keď sa tieto e, biohmoty odstránia, e, nebudú vám veriť. Lenže je pravda, že to treba hovoriť znova a znova, pretože to môže ľudí ožobráčiť. Treba útočiť na vrecka ľudí argumentačne, aby to zbadali. Takže ak chceme, aby to všetko fungovalo, treba to predložiť ľuďom týmto spôsobom. Ďakujeme. Pán Javor, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ďakujem, pán Lenz, za vašu správu. Verím, že keď hovoríme o nariadení LULU CAF, tak vieme, že to je súčasťou širšieho balíka právnych noriem a súvisí to s našimi záväzkami Parížskou dohodou a cieľmi dlhodobej dekarbonizácie do roku 2050. Takže LULU CF nie je cieľom sám o sebe, je len súčasťou riešenia a treba rozanalizovať túto, e, toto nariadenie, či prispieva k dosahovaniu spomenutých cieľov alebo nie. Je dôležité si uvedomiť, že nariadenie LULUCF sa týka sektora, ktorý nie je iba záležitosť zmeny klímy, ale aj biodiverzity a uchovávania prírody tieto aspekty. Všetky sa týkajú lesníctva, lesného hospodárstva, poľnohospodárskych aktivít, vidieckých oblastí. To už spomenuli predrečníci. E, v tomto kontexte pôvodný názor komisie, ktorý publikovala v júli 2016, kde sa hovorilo o podrobnostiach, tam sa nedemonstrovala náležitá úroveň ambícií pri dosahovaní spomenutých cieľov v rámci európskej politiky zmeny klímy. Vidím tie dobré prvky v správe pána Lensa. Ja si myslím, že ešte stále sú možnosti vylepšiť tento text, túto správu, aby to všetko bolo pri dosahovaní cieľov naozaj efektívne. V prvom kroku verím, že dlhodobá perspektíva je niečo, čo treba dodať e, do tohto textu. Pretože tu ide o niečo, čo bude v dlhodobej perspektíve fungovať až do roku 2050. Všimol som si aj poznámku pána e, Brennansa, pôvodne navrhol 2009 rok ako referenčnú hodnotu. Treba reflektovať náležite vývoj vo sektore lesného hospodárstva a nesúhlasím s tým, aby sa to zmenilo medzi rokmi 2000 a 2009. Tiež som kriticky k flexibilite. Som spravodajcom vo výrobe, výbore ITRA pre e, podobné otázky, pre podobný spis a vidím tam niekoľko problémov pri navrhnutej flexibilite, pri mechanizme flexibility. Treba zvážiť túto vec a nájsť náležitý kompromis. Ubezpečujem komisiu, že účtovnícke predpisy sú jedna vec, ale treba ísť ešte ďalej. CF musí byť zahrnutý zahrnuté do účtovníckého systému férovým, správnym, transparentným spôsobom a takisto v atmosfére net-net typu e, účtovníctva pre všetky kategórie. A veľmi dôležité je, aby tento návrh podporoval trvalo udržateľné využitie biomasy, e, čo súvisí aj s e, energetikou, biodiverzitou pri využívaní bioenergie. A samozrejme, že predložím moje pozmenujúce návrhy a rád by som poďakoval spravodajcovi za vypracovanú správu. Ďakujeme vám, hovorí pani spravodajkyňa a posledný tieňový spravodajca, ktorý sa dnes vyjadrie je pani Evi. Ďakujem pekne. Ja tiež blahoželám spravodajcovi k práci odvedenej. Chcem sa vyjadriť k tomu, čo povedal pred chvíľou kolega Javor, pretože aj napriek tomuto návrhu sa treba pozrieť na celý balíček opatrení pri znižovaní množstva skleníkových plynov o 40 v Európe, ale nehovorí sa tu predsa o cieli zvyšovaní kapacity absorpcie Takže to tu chýba. Zjavne to chýba. Komisia nie je dostatočne ambiciozna v tomto návrhu a ide tu aj o to, Lulu CF v Európe prispieva k tomu, že máme 350 miliónov tón absorpcie za rok. To sa má znížiť. Emisie sú 350 miliónov a má sa to znížiť na 250 miliónov. Takže sa to bude znižovať až do roku 2050 týmto spôsobom. V podstate sa bude znižovať možnosť absorpcie zo strany lesov, práve preto, že lesy sa budú vytínať kvôli biomase, kvôli bioenergetickým súvislostiam, potrebám, takže sa bude znižovať potom absorpcia. A Samozrejme, tu máme záväzné ciele do roku 2030, 40 a 50. Samozrejme, že potrebujeme štatistické ukazovatele pre jednotlivé sektory, ale až Európska únia, až keď bude revidovať ciele pre klimatické otázky, tak aj LULUCF sa bude posilňovať. Ale čo nás znepokojuje, to sa týka aplikácie mechanizmu flexibility, ktorý tu je spojený s týmto nariadením, ako sme počuli. A aplikácia takéto flexibility znamená, že sa o 80 zníži množstvo emisií, škrty v emisiách a 80 sa znižia do roku 2050, takže sa naše ciele nesplnia znížiť ich o 40 Z nášho pohľadu určite je potrebné eliminovať túto flexibilitu. 280 miliónov e, povoleniek sa musí previesť na ciele, e, ktoré sa ktoré spadajú pod zdieľanie úsilí, effort sharing. A tieto povolenky pre absorpcie by mali byť možné iba pre tie štáty, ktoré nevyužili mechanizmus flexibility v oblasti cieľov v kontexte zdieľania úsilia effort sharing. Takže táto situácia pre členské štáty, pre tieto členské štáty je nekomfortná. A predrečníci povedali, že treba prijať e, systém pre všetky sektory, ja s tým súhlasím. Tam treba brať do úvahy množstvo CO2 na základe referenčného roku. A tiež musím zopakovať, že je nevyhnutné, aby nariadenie bolo vyhodnotené aj na základe toho, aké budú dopady na ciele zachovania biodiverzity pretože tu sa dá čo kritizovať, takže v žiadnom prípade nie je možné, aby tu vznikalo riziko, že sa tu podkopu ciele zachovania biodiverzity. A záverom, aj z môjho pohľadu je nutné posilniť kritéria udržateľnosti biomasy za účely energie, využitia energie, aby sa používali iba tie praktiky, ktoré budú znižovať emisie CO2 a ktoré zároveň budú využívať efektívne energetické zdroje, ako pán kolega Brennan už povedal. Takisto je potrebné, aby sme čo najskôr prešli na používanie prírodných materiálov, ako je drevo. Aj v oblasti stavebníctva, áno, to je veľká výhoda, pretože sa tým znížia emisie a z dlhodobého pohľadu sa bude znižovať uhlík. Ďakujem vám. Ešte tu mám zoznam rečníkov, ktorí chcú prehovoriť. Teraz e, uzatváram tento zoznam, ak ešte niek- niekto sa chce vyjadriť. Pán Líza, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem e, kolegovi Linsovi za prácu, ktorú odviedol na tomto návrhu. Myslím si, že je to veľmi dobrý základ pre našu ďalšiu prácu tu vo výbore. Chcel by som, ak dovolíte, vyzvinúť tri veci. Mm, lesné hospodárstvo zohráva významnú úlohu v našom boji proti zmenám klímy. A ak chceme chrániť klímu dlhodobo, sa nám podarí dosiahnuť ciele spojené s ochranou klímy, teda celkovo e, ten e, cieľ je 1,5 stupňa, ale aj dvojstupňový cieľ, iba ak budeme mať udržateľné lesohospodárstvo a tiež je lesné hospodárstvo udržateľné povahy dobre pre klímu celkovo. Udržateľne spravovaný les totiž je mimoriadne prospešný pre klímu. Nesmieme si však klamať e, e, do očí, nemôžeme e, písať do dokumentov veci, ktoré sa nedajú v praxi dodržať. V najbližších rokoch e, sa totiž e, udejú s lesmi rôzne veci a my musíme e, uplatniť správne metódy výpočtu. Myslím si, že dokument kolegu Linsa je v tomto smere dobrým základom. A po tretie, nemali by sme vyvolovať dojem, ako keby v iných sektoroch sa mohla zanedbávať ochrana klímy, ak sa budeme dostatočne starať o naše lesy. Chcel by som najmä spomenúť jednu rozpornú vec. Máme tu rozhodnutie parlamente a v rade o ETS. Tam nie je absolútne žiadna flexibilita. Flexibilita, ktorú sme mali doteraz, sa odstránila. Už neexistuje spoločné plnenie tohto mechanizmu, teda les a ostatné e, opatrenia LULUCE sa nedajú započítavať a cieľ je relatívne e, zaujímavý. Hovorí sa tu o riziku úniku uhlíka a to treba zohľadniť ak sme si stanovili veľmi ambiciózny cieľ, 43%, nemáme žiadnu flexibilitu. Ak sa k tomu postavíme pri zdieľaní úsilia, sme si stanovili e, cieľ iba 30% a v návrhu komisie je už flexibilita zabudovaná v kontexte CF, a zrejme e, sa to mm, ukáže ako nevyhnutný kompromis. Ja nie som proti konec koncov. Myslím si, že by sme e, nemali e, ďalej rozširovať túto flexibilitu, pretože to by bolo nespravodlivé oproti sektoru ETS, teda tam, kde sa to týka nášho priemyslu, kde je riziko, že sa presunie výroba, tam nebude flexibilita. To sa osúhlasilo aj v parlamente, aj v rade. Tak v oblasti zdieľania rizika by sme nemali zvyšovať flexibilitu, ako to stanovila už komisia. Myslím si totiž, že inak by to nebolo spravodlivé voči ostatným sektorom. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujeme pekne. Pani Grosted je ďalšia. Ďakujem. Len naozaj veľmi stručne k tejto otázke. Už totiž kolegovia spomenuli to najpodstatnejšie. Je to mimoriadne významná téma v rámci e, naplňania cieľov z Parískej dohody. Myslím si, že by sme mali o mnoho viac pracovať na pravidlách e, započítavania emisí a tiež absorpcii jednotlivých sektorov by sme zohľadnili úsilie udržateľného spravovania lesov a tiež zaistili e, celkovú integritu všetkých nástrojov, ktoré sú k dispozícii a e, jednotliví aktéry spravovania lesa e, odhadujú, že sú potrebné upresnenia. Komisia spomína referenčné hodnoty pre spravovanie lesa, napríklad ako sa teda nakladalo s lesom, koľko eh, stromov bolo stiatých, koľko bolo opäť eh, zasadených komisia v skutočnosti eh, bude mať k dispozícii tretinu kompetencií a to je podľa mňa neprimerané. Ďalej, čo sa týka stanovenia úrovne komisia navrhuje, aby sme použili ako referenčnú hodnotu obdobie 2009 až 2009, čo by znamenalo, že tiež lesa by sa nemohla nejako upraviť, dajme tomu by sa nemohla zintenzívniť ešte raz oproti ešte viac oproti tomuto obdobiu. Myslím si, že pre aktérov v sektore e, lesníctva, lesného hospodárstva je to mm, dosť veľký problém. E, táto referenčná hodnota by nemala byť takto jednoznačne stanovená na toto obdobie, mala by byť pohyblivá. E, ďalej, sektor polnospodárstva je tiež súčasťou Nemôže sa ho to týkať e, e, o nič viac, než sektora dopravy či stavebníctva. Isté, že uvedomujú si naši hospodári, že musia vynaložiť svoj podiel úsilia, ale poľnohospodárstvo by nemalo byť nejakým spôsobom trestané, pretože prvotným cieľom polnospodárstva je produkcia potravín. Nejde tu o prvotný cieľ boja proti e, zmene klímy. E, náš pravodajca, kolega Lins, ktorého v plnej miere podporujem, a jeho stanovisko podporujem. Dúfam, že sa mu podarí nájsť vhodnú správnu rovnováhu medzi týmito e, jednotlivými zaujímavými vlastiami. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ďalej nasleduje pani Šerepirik. Ďakujem, pani predsednička. Chcem sa poďakovať aj kolegovi spravodajcovi Lincovi za veľmi dobrú správu a tiež za jeho úsilie. Myslím si, že správa je veľmi vyvážená. V Holandsku CDA chce presadovať flexibilitu medzi nariadením o zdieľaní úsilia, o ktorom sme už hovorili, a tiež LULUCF. Myslím si, že je to dôležité v hospodárstve, využívaní pôdy a tiež v lesníctve. Je potrebné poskytovať dostatočné stimuly bez toho, aby sme osraňovali stimuly iným sektorom. Ďalej, uložiska uhlíka, to je pozitívna vec. Musíme sa snažiť o vyššiu udržateľnosť v lesníctve a tiež zároveň musíme zachovať biodiverzitu E, isté, že potraviny, aj produkcia je dôležitá, ale nesmieme prehliadať e, tiež aspekty e, znižovania emisí skleníkových plynov aj v sektore plnohospodárstva. Musíme mať zdravú pôdu, ale musí to byť finančne udržateľné. Niekedy na to totiž zabúdame a to isté sa týka aj lesného hospodárstva. Ak sa, dajme to, využíva drevo v stavebníctve, to je nepochybne prospešné. Myslím si, že máme pozitívne príklady, ktoré by sa dali um, použiť aj inde. Um, komerčné lesné hospodárstvo nejako neohrozuje uh, boj proti zmene klímy. Myslím si, že v skutočnosti sa tým rozširuje rozsah našej pôsobnosti. Jednotné um, pravidla um, zúčtovania by tiež uh, prispeli k dosiahnutiu úspechu. Ďakujem pekne pani Ajusovi ďalšia rečnička. Ďakujem. Ďakujem aj spravodajcovi, pánovi Linsovi, aj eh, všetkým tým spravodajcom. Chcela by som spomenúť len na eh, zo pár prvkov z tejto správy. Tento návrh eh, prejednávame v rovnakom čase ako nariadenie o spoločnom úsilí Chcem sa opýtať komisie, keď sa pozrieme na návrh e, o spoločnom úsilí, je tam množstvo návrhov, ktoré e, hovoria o e, množstve 380 miliónov tón CO2, čo by zodpovedalo 380 miliónov tón uhlíka. A to sa používa ako hodnota na vypočítavanie absorpcie produkcie. Niektorí eh, žiadajú o vyššie množstvo tón, iní o menej. Myslím si však, že eh, je to relatívne rozumné množstvo. Chcem sa opýtať, či by komisia bola ochotná revidovať eh, toto číslo smerom nahor, alebo či sa domnievajú, že táto hodnota je dostatočná. Čo sa týka možnosti dostatočnej flexibility podľa aktuálnych eh, eh, výpočtov, keď eh, sa pozrieme na obdobie rokov 2021 až 2026. Dá sa to následne presunúť na obdobie rokov 2026 až 2030. Teda keď sa pozrieme na súvahu emisí z predchádzajúceho obdobia, bude možné ich započítať ako emisie platné od roka 2030? A tiež sa chceme opýtať, či tento nástroj bol dostatočne zadefinovaný, pretože e, tie vzorce, ktoré tu máme k dispozícii, sú veľmi zložité. A tiež je to veľmi zložito sformulované. Myslím si, že by sa malo náležite zohľadniť e, aj e, všetko, čo súvisí s odpadom z lesov. A ďalej je e, prírodné udalosti, ktoré narušajú rovnováhu. Chcem sa opýtať, či táto distribúcia je správna a ďalej údaje z prílohy 6. Či toto je tiež správna metóda vypočítavania a štatistik, Či nám to umožní poskytnúť dostatočné zohľadnenie e, týchto prírodných e, narušení. Musíme sa totiž tomuto stavať veľmi prísne, ale tiež sa musíme snažiť o to, aby tieto štandardy sa dali relatívne jednoducho v praxi dodržať zaučtovať, inak e, spôsobíme veľké ťažkosti tomuto sektoru a tiež spôsobíme zbytočné komplikácie a následné diskusie. Toľko teda vyjadrenia z mojej strany. Ďakujem pekne. Posledným rečníkom je pán Danta. Ďakujem, pani predsednička. Chcel by som tiež oceniť prácu nášho kolegu Linsa Chcem oceniť e, obrovské úsilie, ktoré vynaložil pri vypracovaní tejto správy a do veľkej miery súhlasím e, s jeho tvrdeniami, najmä e, v otázke dodržiavania princípu subsidiarity v definícii referenčnej úrovne a tiež v prioritnej prioritnom využití hospodárstva, ako aj miery prostriedkov uvoľnených na LULU CF. Ako už povedala kolegyňa Grostet, e, aj ja by som chcel vysloviť isté pochybnosti o úrovni, e, ktorá by sa porovnala s rokmi 1990 e, až 2009 a tiež v ďalšom období. Myslím, že to, nám to môže trošku narušiť plnenie cieľov z Paríža. Tieto historické bázy by v podstate trestali členské štáty, ktoré nedávno zaviedli politiku udržateľného spravovania lesov. E, aj keď komisia v podstate nemá právomoci v oblasti lesníctva, predsa len sa to stanovilo ako štandardy. Členské štáty sa tiež zaviazali uzrateľne spravovať svoje lesy. A to všetky. Na druhej strane je podľa mňa dosť rizikové e, začiť voči ostatným politickým rozhodnutiam, ktoré sme prijali na komunitárnej úrovni, a ktoré členské štáty musia plniť, e, okrem iného, čo sa týka potenciálu biomasy, na energetické účely, ktorá do veľkej miery zodpoveda našej politike diverzifikácie zdrojov a tiež obnoviteľných zdrojov energie. Ale tu v našom výbore a tiež celkovo v parlamente sa hovorí veľa o behovom hospodárstve a musíme eh, pristupovať koherentne k týmto témam. Drevo eh, je veľmi znešeným materiálom, znešenou surovinou. To napokon dokázala jeden z kolegov, ktorý popísal presný eh, proces zachytávania uhlíka. Na jednej strane teda E, nemôžeme e, podporovať využívanie dreva v stavebníctve, e, podporu výstavby čiste drevených domov a na druhej strane uplatňovať politiku, ktorá by trestala v podstate lesné hospodárstvo a ťažbu našich lesov a dreva. Musíme sa snažiť o to, aby lesy boli zachované, aby sa spravovali správnym spôsobom, aby sme pamätali aj na budúce generácie, na ďalšie 3, e, 4 e, či 5 ďalších generácií. Na toto všetko musíme povedať e, pri um, prístupe k našim letom, lesom. A nemôžeme vychádzať len z historických hodnôt. To musíme uh, stanoviť také hodnoty, ktoré sa budú dať prispôsobiť aktuálnym potrebám. Pán Torvald sa ešte hlási o slovo. Prosím, len veľmi stručne. By ste totiž už mali slovo v tejto rozprave, naozaj len veľmi krátko. Chcel by som len zdôrazniť, my sme podrobne preskúmali nariadenie 525 eh, eh, z roku 2013, eh, kde sa hovorí o tom, ako by sa mali tieto hodnoty prepočítavať. Ak by sme sa tohto držali, tak by sme mali dospieť tým hodnotám než tie, ktoré sa uvádzajú v dokumente komisie. Dobre, dám teraz slovo pánovi Verhemovi za komisiu. Nech sa páči. Thank you, Madam Chair. Um... Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem za zváženie návrhu správy. Myslíme si, že to bola konštruktívna a vyváživa, vyvážená diskusia. Dovolte mi len Zopakovač navrhla komisia minulý rok k LULUCF. Vybudovala niečo, čo už diskutujeme 5 rokov od roku 2012 prvé. E, prvýkrát sa o tejto téme hovorilo vtedy, potom sa to prekladalo, potom do toho vstúpili kiotské protokoly, to sa reflektovalo v domácej legislatíve jednotlivých členských štátov a komisia udržiava členské kontakty úzke kontakty s členskými štátmi EÚ pri implementovaní tohto rozhodnutia. Členské štáty, tým sa darí dobre pri aplikovaní e, útovnických pravidiel a sústreďujú sa na predmetné obdobia. Účtovníctvo tam sa napreduje. Koordinátori, ktorí pracujú na tomto nariadení, sa vyjadrili, že nemienia robiť a pokladať do textu žiadne povinnosti pre jednotlivých farmárov a to je dôležitý aspekt. Um, závery rady z roku 2014 boli dôležitým východiskom. Vtedy sa hovorilo, že ne CO2 emisie v poľnohospodárstve e, nemajú taký potenciál. Bolo tu pravidlo no debit rule, a treba zvážiť e, obe strany tej istej mince. Jednak sú tu emisie ne CO2 pre poľnohospodárstvo, aké majú vplyvy a na druhej strane treba byť opatrný pri tom, aké možnosti, aké motivačné nástroje vytvoriť, aby sme podporili tú pozitívnu stranu mince, zlepšenie sekvestrácie uhlíka z poľnohospodárstva aktivitami, ako sú napríklad do LULUCF. Čo sa týka účtovníctva v tejto oblasti, je dôležité toto účtovníctvo správne nastaviť, aby sme vedeli, čo presne členské štáty zarátavajú a aby tento záväzok stal na pevných nohách. To je naozaj dôležité. Pravidla účtovných postupov nespadli z neba. Ako som už povedal, vyplývajú aj z kiotských protokolov, čo bolo pre nás východisko Zjednodušili sme ich, zmodernizovali a teraz sú veľ, veľmi spoľahlivé a kritéria sú dohodnuté naprieč členskými štátmi EÚ. V komisii spoločne s, s komisárom Kanietem a s komisárom Hoganom sa vytvorili aspekty, vytvoril sa mechanizmus flexibility vyváženým spôsobom. 280 miliónov tón flexibility z LULUCF. Tieto súvisia s teoretickou redukciou emisií sektorálnou, aj čo sa týka emisií nece od bezpolnohospodárstva. A myslím si, že toto je dobrá cesta vpred, vyvážená, a ukazuje nám to, že poľnohospodárstvo NOCO2 je zaratavané a LULUCF má motivačný potenciál pre to, aby sa zapojila do tejto práce celá EÚ. Špecifické veci, ktoré sa spomenuli, obdobie, lehota, horný limit pre využívanie povolenky, povoleniek je 3,5 čo sa týka drevárskeho priemyslu a LULUCF rozhodnutie, čo je aplikovateľné v rámci kiotských protokolov, sa týka práve tohto obdobia, ale tieto veci ešte nie sú uzavreté, dá sa o nich podrobnejšie diskutovať. A myslíme si, že úloha produktov z vyťaženého dreva má svoju závažnosť Isté, že tu je priestor na zlepšenie materiálovej substitúcie, ale ako sa tu už hovorilo, tieto predmetné produkty majú svoje technológie, benefity. Treba to preskúmať, ako sa to dá zintenzívniť, využitie týchto produktov. A ešte treba sa zamyslieť nad biodiverzitou Nespomenuli sme tieto závažné okolnosti biodiverzity explicitne v texte, pretože si myslím, že máme iné e, fóra legislatívne na biodiverzitu. To treba rešpektovať. A nespomenuli sme ich podrobne. Vítame načasovanie tejto diskusie. A rada tiež napreduje veľmi dobre. A preto podporíme parlamentné rozpravy a dúfame, že to všetko nás príjme k rýchlej ceste. Vpred ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Ďakujeme. Teraz dáme slovo pánovi Lensovi. Vidíte, že vaša správa vyvolala veľký záujem. Ďakujem, pani predsednička. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí vystúpili, e, sa vyjadrili k môjmu návrhu správy. Správa týkajúca sa tohto špecifického sektoru e, poukázala na to, akým, ako je e, vlastne mnohoraký tento sektor, aký je špecificky ide Ide o to, ako dokážeme zredukovať emisie CO2 a pritom zohľadňujeme postup na základe inteligentného systému, teda zníženie CO2 a zároveň e, vlastne e, prospieť lesnému hospodárstvu a ťažiť maximálne z potenciálu, ktorý ponúka tento e, sektor lesov a lesného hospodárstva. určite budú ešte pokračovať diskusie medzi jednotlivými politickými skupinami. Určite sa budeme ešte zaobrať to otázkou tých, e, tých e, limitných e, hraníc, či to bude 3,5% alebo vyššia hodnota vyššia percentuálna hodnota. Teda teším sa na, na konkrétne formulované pozmeňujúce návrhy, či už z pera kolegov z tohto výboru alebo z iných e, výborov EP. No a teším sa samozrejme na e, ďalšie rokovania s kolegami a kolegyňami. Ďakujem pekne. Teda termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 27. marec 11. hodina do poludnia. Myslím, že dnešný deň môžeme týmto uzavrieť e, aj moje podklady na dnešný deň ukončili a teším sa na stretnutie s vami zajtra ráno. Dovidenia.